Ladies and gentlemen, please take your... Vážení eh, kolegovia, prosím, usadte sa, začneme. Good morning. Dobrý deň, srdečne vás všetkých vítam v mene pána eh, pán Overtfelda, ktorý onedlho príde medzi nás. Chcel by som privítať všetkých na našom verejnom vypočutí, ktorý urezuje výbor pre rozpočet pod názvom Vlastné zdroje EÚ a fiskálna politika a jej harmonizácia. Nevyužitý potenciál pre synergie. Spravidlá tu vo výbore pre rozpočet prejednávame výdavky, nie až tak príjmy do rozpočtu, ale v kontexte, v širšom kontexte rokovaní o novom viacročnom finančnom rámci po roku 2020 nie je na škodu trošku sa pozrieť na drámec rozpočtových položiek, pozrieť sa trošku na potenciál mm, vlastných zdrojov EÚ ako významnej súčasti širšej finančnej politiky v EÚ. Všetci vieme, že vzhľadom na obmedzený objem nášho rozpočtu EÚ to predstavuje 2 celkového objemu verejných výdavkov v EÚ. Nestačí to na klasickú stabilizačnú funkciu, tak ako to je napríklad v prípade federálneho rozpočtu v USA, ale nie je na škodu preskúmať otázku vlastných zdrojov z rôznych uhlov pohľadu a tiež hľadať synergie medzi našimi vlastnými zdrojmi a fiskálnou politikou EÚ a či návrh komisie na obdobie po roku 2020 sa uberá týmto smerom. Musím sa priznať, že pokiaľ si dobre pamätám, eh, z fungovania inštitúcií na to sú potrebné eh, vlastné zdroje. Teraz hovorím do svojej skúsenosti. Je to na stránke eh, príjmov. Často sa to kritizuje, táto otázka príjmov, ale zároveň je to poznačené veľkým odporom. Vidím tu aj veteránov prítomných naposledy ten pokus e, e, netrval dlho, keď e, britský premiér Cameron za rokovacím stolom to pomenovala ako neuskutočnilnú misiu túto daň z finančných transakcií v podobe zjednodušenej DPH. Dúfajme, že v týchto časoch vzhľadom na Brexit sa nám podarí predsa len nájsť spôsob, ako to posunúť ďalej, túto otázku príjmu. Toto vypočutie bude pozostávať z dvoch panelov. Prvý panel sa zameria na otázku lepšieho prepojenia fiskálnej politiky a európskeho rozpočtu. Ďalej druhý panel, to sa bude týka fiskálnej harmonizácie a práve e, zložitej otázky zachytenia mobilných e, e, daňových základov a tiež, či niektoré z týchto zdrojov môžu prispieť k ošetreniu vlastných zdrojov. Mm, každý z rečníkov bude mať 20 eh, minút a potom bude nasledovať eh, fáza diskusie. Tiež upozorňujem, že toto vypočutie sa vysiela cez internet. Na úvod za nás vystúpia eh, obaja spravodajcovia pre problematiku vlastných zdrojov. Teraz dám slovo pani Valérii Hajer, ktorá je jedna zo spravodajkyň pre otázku vlastných zdrojov. Nech sa páči. Ďakujem. Predovšetkým by som rada vyslovila veľké potešenie z toho, že e, máme toto vypočutie zorganizované spolu s Korkom Fernandešom, že sme sa e, ujali tejto iniciatívy. Je to veľmi významná téma pre Európsky parlament, otázka vlastných zdrojov. Pre príležitosti uznesenia, ktoré bolo odhlásené v novembri, e, uvádzame, že neodsúhlasíme viac finančný rámec bez toho, aby sme sa posunuli ďalej v otázke vlastných zdrojov. Tento signál podporuje celý rokovací tým. Aká je aktuálna situácia? Diskusia o vlastných zdrojoch je poznačená mierou zodpovednosti, ktorú sme ochotní prisúdiť Európskej únii a tiež to súvisí s dôverou, ktorú vkladáme do EÚ. Um, ehm, ale pritom situácia je dosť nepokojivá. Členské štáty nezreformovali eh, tento systém od roku 80 a tiež sa nezmenil systém príspevku podľa HDP. A okrem toho, tým, že sa e, čoraz viac e, znižuje príspevok vlastne z rozpočtov EÚ, o to viac je relevantná otázka vlastných zdrojov. Rozpočet Európskej únie pritom nadnárodný. Je treba uvedomiť si, že môžeme sa ocitnúť v absurdnej situácii. Len si predstavte, že by sme boli e, závislí len od príspevkov z členských štátov, e, pričom členské štáty to dokážu odfinancovať len z daní um, a znižovania miest. E, to znamená, že by museli ohroziť životné prostredie alebo zdravotnú starostlivosť. Mm, neviem, ktorý členský štát by bol ochotný e, k takému niečomu pristúpiť a preto to úzko súvisí aj s priateľnosťou daní. Okrem toho, otázku vlastných zdrojov, tak ako ich obhajuje parlament, eh, to je na strane výdavkov, kde sa prejavia práve tieto vlastné zdroje a to eh, bude slúžiť na plnenie eh, cieľov. Vzhľadom na príjmy, upozorňujem, aby som hovorila pomalšie, teda tieto príjmy sa musia vnímať ako nástroj, ktorý je samo sebe cenný, aby sa tým doplnili verejné politiky, ktoré si žiadajú naši občania v prieskumoch zdroje, ktoré pochádzajú e, z e, konsolidovaného e, daňového základu z príjmu právnických osôb, to je jedným zdrojov, teda aby sa takýmto spôsobom vytvorili príjmy. Predovšetkým však by to slúžilo ako nástroj na boj proti daňovým únikom. Áno, vyžaduje si to veľký druh nasadenia od európskych občanov, áno, ale stojí to za to ďalej dať finančných transakcií. Aj toto by slúžilo na boj proti špekuláciám, aby sa viac presadzovala rovnosť v našej spoločnosti. Aj toto očakávajú občania, áno. A ďalej e, e, dane z digitálnych služieb, aby sme e, sa prispôsobili digitálnej dobe, aby sme lepšie zvládali dopady digitálnej doby a využili príležitosti, áno. A ešte raz áno, aj toto očakávajú občania a je to potrebné. Ďalej daň z plastov to by malo byť súčasťou e, stratégie komisie, aby sa znižovali plastové odpady, aby sa zlepšila recyklácia. Práve naše oceány to ocenia najviac. E, cieľom je lepšia recyklácia a tým pádom by sa e, splnil aj tento cieľ. Tá istá logika sa dá vlastne uplatniť aj na ostatné oblasti, ktoré sa navrhujú. Ďalej ETS, to už vlastne existuje, to je mechanizmus prispôsob bovania cien na hraniciach podľa miery emisí uhlíka. To slúži tiež e, ochrane klímy, e, zároveň e, s fiskálnymi dopadmi. Myslím, že členské štáty nikdy neboli tak otvorené, ba dokonca v niektorých prípadoch sa dá povedať, že nie sú až tak proti týmto cieľom. A to je veľmi priaznivé, pretože aj v týchto časoch rozpočtových obmedzení predsa len členské štáty by tiež mali prínos týchto vlastných zdrojov. Nie len by sa tým získali peniaze, ale tiež by sa tým znížili ich príspevky z vlastných rozpočtov a pritom by sa financovali verejné e, politiky Európskej únie. E, ja chcem navrhnúť nasledovné. Od 70. rokov, e, teda to bola tá oslavná doba vlastných zdrojov, Európska únia sa posunula k rozpočtovej samostatnosti to znamená, že sme veľmi výrazne závislí od členských štátov, ktoré sú už obmedzené vo svojich rozpočtových výdavkoch. A pritom, čo očakávajú naši občania? Očakávajú ambície a tiež efektívnosť v e, vysporadovaní sa s výzvami 21. storočia tak aby sme hľadali e, e, riešenie na tieto globálne otázky, ktoré členské štáty nie sú schopné vyriešiť samostatne. A konečne by sa ponúkli politické riešenia. Geopolitická situácia dnes je určovaná um, uh, aj na európskej úrovni. Členské štáty a komisie ja sa vnímajú ako geopolitickí aktéry a v tomto kontexte je aj táto téma vysoko relevantná. Um, máme už k dispozícii aj nástroj, ako e, tieto nedostatky vyriešiť. Je to práve prostredstvom nových vlastných zdrojov. Chcem sa poďakovať už vopred všetkým za ich vystúpenia. Dúfam, že aj vďaka ich vystúpeniam sa toho dozvieme e, ešte viac o tom, aké potrebné a užitočné by bolo zabieť vlastné zdroje. Chcem sa poďakovať sekretariátu za ich veľmi cennú pomoc pri organizácii tohto vypočutia. E, Jose Manuel, nech sa páči. Teraz máš slovo ty. Ďakujeme pekne, pani Hajer, za vaše optimistické slova na úvod. Teraz Druhý spravodajca pre vlastné zdroje, e, Jose Manuel Fernández. Nech sa páči, ďakujem. Pán e, predsedajúci. Áno, naozaj. Myslím, že si to vyžaduje e, dosť veľkú dávku optimizmu. Musíme byť optimistami, aj keď musíme tiež sa k tomu staviať realisticky. Musí sa to navzájom doplňať. Chcel by som sa aj ja poďakovať spravodajcom pre viacročný finančný rámec za ich vynaložené úsilie a tiež svoje spoluspravodajkyni sa chcem poďakovať za e, jej úsilie a taktiež e, odhodlanosť. Medzi hostiami dnesného vypočutia by som osobitne raz rád privítal pána profesora Miguela Pojaša Madura. Sme totiž v čase, keď rozpočet Európskej únie nie je schopný vysporiadať sa s eh, ambíciami inštitúcií ani s požiadavkami, ktoré nám adresujú občania. Únia komisia chce presadiť geopolitickú Európu, ale na to komisia potrebuje dostatočné rozpočtové krytie, inak eh, sa to nepodarí. Zdá sa, že vlády veľmi radi hovoria o výdavkoch, ale nikdy o príjmoch. Je na to potrebná jednomyselnosť v rade, musí sa to zratifikovať v všetkých národných parlamentoch. Ak by sme sa vôbec mali posunúť jedného dňa k presadeniu vlastných zdrojov pre Európsku úniu. Musíme zajistiť dodržiavanie zmluv a tiež musíme zmeniť ten prístup. Chcem späť svoje peniaze. Musíme sa tiež e, e, posunúť v novej fáze tohto ekologického dohovoru, ktorý musí byť tiež krytý. Parlament nemá možnosť vysloviť svoj názor k otázke vlastných zdrojov. Zdalo by sa. Pokúsili sme sa o to, ale teraz vlastne sme dali jasne najavo, že neodsúhlasíme na viacročný finančný rámec, ak sa nezreformuje systém vlastných zdrojov. Chceme presadiť transparentnosť. Chceme taký rozpočet, ktorý bude zrozumiteľný a tiež chceme znižovať podiel národných príspevkov. Chceme mať dostatočné sumy k dispozícii, ktoré budú stačiť na to, aby sme splnili cieľe, ktoré sme si vytýčili. Tie realistické sumy, ktoré sme sa dopracovali, 1,3 hlubého národného dôchodku, to znamená, že to zodpoveda zhruba metodike, ktorá zodpovedá eh, spočítaniu nákladov za všetky programy. A tiež to zodpovedá eh, tiež obsahom a naplní viacročného finančného rámca. Keď hovoríme o šušej reforme viacročného finančného rámca a vlastných zdrojov, tak v tejto chvíli tu máme colné príjmy, ale členské štáty si z toho ponechávajú zhruba 20 A zdá sa, že pokuty, ktoré sa vyberú v celom systéme, by mali ísť do pokladnice EÚ a pritom to ostáva v pokladnice členských štátov. A často sa to posunie do roviny opravného rozpočtu a potom sú tu e, rôzne e, rabaty, teda znížené príspevky, rôzne iné úľavy v príspevkoch do rozpočtu. Myslím, že si to vyžaduje naozaj presadiť skutočné vlastné zdroje. Fínske predsedníctvo E, zdalo sa, e, že je otvorené myšlienke vlastných zdrojov, ale vlastne ten konsenzus panoval len v otázke e, zdaňovania plastov. Čo je teda pozitívne? Sú tam ciele zmeniť správanie spotrebiteľa, ale celá tá myšlienka spočíva v tom, aby sa tento zdroj priamo vlastne posunul na nulu oproti e, predchádzajúcim rokom, ak by sme teda úplne odstranili plasty z e, našeho hospodárstva. Nemôžeme sa uspokojiť len týmto zdrojom pre e, vlastné príjmy do rozpočtu. To nestačí, musíme sa posunúť nad rámec tejto dane z plastov. Konsolidovaný zakladanie pre daň z príjmu právnických osôb, to už spomenula kolegyňa Hajer. To by bol ďalší krok na ceste ku harmonizácii a, to je podľa mňa práve to jadro tejto témy. Našim cieľom je znížiť sumy, ktoré každý občan platí do rozpočtu. Nechceme e, zaťažovať občanov novými daňami. To nie. Ak sa nám podarí presadiť väčšiu mieru harmonizácie, tak to prinesie úspory, ktoré e, budú súvisieť s tým, že sa bude viac predchádzať daňovým únikom a vyhýbaním sa daňovej povinnosti. Každý rok strácame e, e, objemy v hodnote 7 VFR iba daňovými únikmi a vyhýbaním sa daňovej povinnosti. My by sme práve e, radi odbremenili občanov, ale tí, ktorí majú platiť dane, tak by naozaj si túto povinnosť mali plniť. A to regulárne chceme tiež, aby veľké digitálne koncerny, aby oni tiež prispeli podľa toho, ako im to prináleží. Tieto obrovské firmy, teda Apple, Facebook, Amazon, Google, Nedáva vôbec zmysel, aby tieto obrovské firmy neplatili žiadne dane. Myslím, že tieto firmy by mali platiť eh, toho viac v daniach, aby sme nemuseli tak veľmi zaťažovať našich občanov. Tiež máme iné možnosti. Mohli by sme modernizovať stránku príjmov, mohli by sme sa posunúť k plneniu cieľov, ktoré sme si stanovili a zároveň môžeme zvyšiť konkurenceschopnosť v EÚ. To by teda rozhodne platilo pre e, tú uhlíkovú daň na hraniciach. Musíme využiť e, vlastné zdroje e, na to, aby sme vlastne plnili naše ciele, najmä v oblasti ochrany životného prostredia. Som si istý, že sa dnes dozvieme eh, veľa užitočných eh, vecí, ktoré nám pomôžu v tomto procese. Chcem sa aj ja poďakovať pred všetkým našim hosťom. Ďakujeme, Jozef. Teraz otvárame prvý panel prepojenie fiskálnej politiky a európskeho rozpočtu. Chcel by som medzi nami privítať svojho priateľa, pána Lásla Andora, ako prvého rečníka. Pán Andor je generálnym tajomníkom nadácie pre európske progresívne štúdie. V rokoch 2010 až 2014 pôsobil ako komisár Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne veci a inklúziu. Teraz je tiež e, výskumníkom e, na inštitúte v Berlíne a tiež návštev hostujúcim profesorom tu na univerzite v Bruseli, ako aj na inštitúcii v Paríži v rokoch 1991 až 2005 um, vykonal doktorát eh, pre politické vedy v Budapešti a tiež uh, sa angažoval v žurnáli Esmelet. Tiež editoval a spolueditoval viac ako 10 kníh v Maďarsku na tému hospodárstva, politickej histórie, komparatívnej ekonomiky a globalizácie. V roku 2018 pán Andor zverejnil štúdiu na tému Zdroje pre prosperujúcu Európu prepracovanie európskeho rozpočtu progresívnym spôsobom. Srdečne ho týmto vítam a dávam mu slovo. Uh, this, uh, uh, Ďakujem za uh, toto milé predstavenie, pán predseda, ctení poslanci. Je potešením, že som späť v Európskom parlamente a prispievam do tejto veľmi dôležitej uh, rozpravy a plne sa stotožňujem s cieľmi diskusie a sú to ekonomické argumenty um, pre reformu vlastných zdrojov a nájdenie spôsobov um, pre vlastné zdroje na základe daní a zadefinovať, ako by to tiež mohlo byť výhodou pre celkovú ekonomickú politiku a verejné financie EÚ. Myslím si, že na začiatku akejkoľvek daňovej diskusie kľúčová otázka je vyjasniť, čo chceme dosiahnuť. Bez daňových nástrojov alebo s našimi daňovými nástrojmi a môžeme vyhodnotiť e, toto tieto nástroje vo svetle cieľov. Preto tá skupina na vysokej úrovni, ktorú vedie Mario Monte, ktorý tiež eh, za nich konal, poskytli dobré nápady na základe zdravej analýzy funkcií EÚ a analýzy existujúcich eh, nástrojov. Podľa mňa hm, nielen e, takýto druh analýzy e, je na mieste, ale tiež niečo ako McDougall správa pre analýzu Európskej únie a jej daňovej kapacity z hľadiska funkcií verejných financí. Prečo by som to považoval za odvodnené? pretože môžeme hovoriť o mm, nedostatku alebo výpadku dôveryhodnosti v EÚ, čo bol tiež e, problém pre našich občanov, keď sa rozhodujú, či sa zúčastniť alebo nie na voľbách do Európskeho parlamentu. A e, fakt je, že je tu e, veľa cieľov zadefinovaných spojených s občanmi a zároveň daňová schopnosť a kapacita nerastie. Teda nie je tu viac svalov alebo nástrojov, ktoré by pomohli plniť spoločné ciele EÚ a toto často spôsobuje výpadok e, medzi cieľmi a schopnosťami, aspoň tak to vnímajú. Aspoň čo sa týka e, terajšej diskusie, tak e, prichádza do úvahy výpadok v udržateľnosti a otázka, či vôbec možno túto schopnosť udržať z tohto hľadiska, keď sa pozrieme na funkcie eh, daňovej politiky Monty, ale aj eh, ďalší experti, John Pisoni Ferry tiež eh, možno citovať, zdôrazňujú hlavne funkciu prideľovania z rozpočtu EÚ, bez ohľadu na to, aký je malý, on značnou mierou prispieva poskytovaniu eh, špecifických eh, plnení vo verejnej službe v EÚ a tiež sú to ďalšie kľúčové funkcie verejného rozpočtu, redistribúcia a stabilizácia, ale tiež vieme, že redistribúcia je skromnejšia eh, na úrovni EÚ a stabilizácia doteraz neexistovala. Samozrejme, toto sú témy nielen na strane výdavkov, ale aj na strane príjmov rozpočtu EÚ. A otázka, či môže EÚ e, udržať a naplniť e, konvergenciu, to e, silno súvisí s tými zložkami rozpočtu EÚ, ktoré slúžia prerozdeleniu bez ohľadu na to, aké sú silné či slabé a či prispôsob k stabilizácii, to je otázkou objemu. A toto hm, vrhá konkrétne svetlo na tie nástroje, ktoré boli vložené do toho nového návrhu viacročného finančného rámca EÚ. E, pri absencii značného objemu pre účely stabilizácie sme zaznamenali v poslednej mnom hm, období fiskalizáciu menovej politiky a toto európsky občania a ďalší občania môžu mať z toho zmiešané pocity. Tiež je dôležité poznamenať, že keď ide o rozpočet, tak nie len o sumu zdrojov, ale ten rozpočet je tam hlavne na to, aby poskytoval finančné zdroje, ale tiež ide o to, aby poskytoval stimuly a všeobecné usmernenie. A z tohto hľadiska diskusia o zdrojoch je oveľa zaujímavejšia. Sú tu e, niektoré staršie nástroje, ktoré vznikli historicky, napríklad od roku 2000, v rozpočte od 2014 až 2020 zavedenie návrhu na daň z finančných e, transakcií tiež e, bola pôvodne téma, téma spojená so stimulmi a nie téma veľkých objemov z príjmov. Ehm, malo byť zameraná proti finančným tokom, ktoré neslúžia účelom reálnej ekonomiky. Pri najmenšom nepriamo. Ale ako náhle sa navrhne takýto návrh, takýto nástroj, tiež musíte mať odhad, že koľko príjmov by vyprodukoval. Môže to byť veľmi podobné myšlienky predložené pre účely diskusie. Ak máme politické ciele, aké stimuli na strane výdavkov, ale aj príjmov navrhujete. Napríklad pre inšpiráciu eh, EÚ eh, sa zameriava na makroekonomickú stabilizáciu už dlhú dobu, ale bez konkrétnych nástrojov s výnimkou odporúčaní. A preto napríklad veľké prebytky na bežných účtoch sa neznižujú, poslednej dobe, pretože to bolo len zbožné prianie a nie ozajstný nástroj um, pre členské štáty, ktoré zaznamenajú uh, veľké prebytky na bežnom účte. Takže ak by bol istý poplatok uh, uvolený na prebytky na bežných účtoch, to by uh, bol priamy príjem pre rozpočet EÚ a poskytoval by vážne stimuly pre štáty, ktoré nepostupujú podľa odporúčaní EÚ v tomto ohľade. Čo sa týka tretieho efektu, ktorý som spomenul, krém zdrojov a stimulov, poskytnutie všeobecného usmernenia je tiež dôležité. Keď nemáte schopnosť pridať veľa zdrojov alebo zvyšovať ich, tak môžete vyslať Eh, odkaz, že eh, sú to eh, na možnosti na strane príjmov, ale aj na strane výdavkov, že je treba, keď to nazveme plus, tak vyšleme, odkaz, že treba tu plus, treba tu navýšiť prostriedky pre sociálnu koheziu, ale tiež na strane príjmov treba vyslať posolstvo, že treba ich zvýšiť pre účely udržateľnosti. Pred desetimi rokmi tzv. stratégia Európa 2020 eh, bola spustená pri najmenšom preto, aby sa zasadil nový rozpočtový rámec do, eh, návrh do rámca pre múdry a udržateľný rast. A nové návrhy z toho obdobia hlavne pochádzali eh, zo strany výdavkov pri nových e, podmienkach e, a ohraničení konkrétnych e, kategórií pre zabezpečenie inkluzívneho a múdreho rastu. Ale limity boli dosiahnuté a treba zvorazniť, prečo sa tieto stimuly nepresúvajú na stranu príjmov, pretože nemôžeme dávať viac podmienok a nástrojov na stranu výdavkov, ale musíme nechať aj istú slobodu, voľnosť pre členské štáty, ktoré musia plniť ten rozpočet. Teda musíme hovoriť, e, čo je na strane príjmov a z toho hľadiska otváranie e, v tom návrhu MFF Junckera Tingera je veľmi dôležité. Teraz, e, keď hovoríme o robotoch, myslím, že to už je za nami, to už to malo byť e, riešené na začiatku a nemali sme ponechať e, britský rabat e, ako väčší a miesto to, aby sme to udržali pod kontrolou, tak sa to ďalej to rastlo a bola to zbytočná komplikácia v MFF. A návrh, ktorý prenesla predchádzajúca komisia, je správny. Ale sú to nové formy zdanenia EÚ alebo príjmov e, spojených e, so zdanením a tiež e, Výbery poplatkov z výroby plastov a nerecyklície sú tiež dôležité aj na strane je stimulov, aj na strane príjmov, ktoré môžu vytvoriť. Je to vážna téma, ktorú treba diskutovať. Komisia ešte um, urobila väčší posun k cieľom udržateľnosti a toto v súčasnosti bez toho by mala schopnosť definovať, e, odkiaľ by pochádzali zdroje. Myslím, že je veľmi dôležité zabrať tomu, aby e, kľúčom financovania zelenej dohody bolo, boli príjmy rozpočtu EU, pretože väčšina financovaní bude musieť ísť cez Európsku investičnú banku a ďalšie banky dávajú skôr úvery a tam ide o úvery a nie o čo musí byť e, základom pre financovanie v tejto súvislosti. A EIB pripravila novú stratégiu a teraz je tiež e, úsilie v Európskej centrálnej banke, aby sa ozelenila menová politika. Teda podľa mňa je veľmi dôležité zabrániť dojmu, že financovanie zolnej dohody by muselo plne závisieť na rozpočtových príjmoch EÚ. Ale stimuly, ktoré poskytuje, sú veľmi dôležité. V tomto ohľade tu bolo veľmi zaujímavé úsilie, aby sa identifikovali možnosti. E, rakúska autorka Margis Ratzenstaller identifikovala 7 možných e, z vlastných zdrojov e, pochádzajúcich z daní a ktoré e, sú orientované na udržateľnosť e, pre účely financovania rozpočtu EÚ. Stoja za zmienku, hoci je už asi teraz neskoro prenašať nové myšlienky, ale argumentácia v súvislosti s týmito novými myšlienkami môže zlepšiť e, diskusiu. Oni hovoria aj o e, daní z jadrovej e, elektriny a hraničné dane z uhlíka a dlhší list, dlhší zoznam potenciálnych nástrojov, ktoré skúmajú a to všetko z časti za účelom presunu základu príjmov, ale tiež, e, aby stimulovali správne politiky v členských štátoch a je tu jedna vec, o ktorej by sme nemali zabúdať, pretože keď hovoríme o rozpočtových príjmoch, nie je to otázka objemu a priamých stimulov, ale aj diverzifikácie a toho, ako stabilizovať rozpočet, ako ho urobiť e, viac udržateľný. Tiež musíme hovoriť o rôznorodejších zdroch pre účely udržateľnosti a to tiež by mala byť e, ústredná otázka dnešnej diskusie, ale aj v diskusie v budúcnosti. Teda poprvé zabezpečiť e, primeraný objem ak chceme, aby rozpočet EÚ zohral e, značnú lohu pri posune k udržateľnejšej Európe, to je kľúč, ale zlepšenie stimulov a Eh, potlačenie eh, správania zameraného na zisk, eh, čo je niekedy neprimeraný dôsledok financovania z EU, je tiež vhodné úsilie a diverzifikácia zdrojov pre zabezpečenie väčšej odolnosti a rozsah, do akého EU musí zabezpečiť koordináciu zdanenia medzi členskými štátmi. Dôležitosť spravodlivosti je tiež kľúčová, aby sme zabezpečili, že presuny, v, ktoré spôsobia tieto rozpočtové rozhodnutia, zlepšia a nezhoršia situáciu, čo sa týka spravodlivosti a nerovnosti príjmov medzi členskými štátmi. Thank you, Laszlo. And now a second. Ďakujem. Laslo teraz, druhý rečník profesor Miguel Pajares Maduro, European University Institute, teraz je riaditeľ eh, školy nadnárodného riadenia na European University Institute a predtým eh, bol advokát na Európskom súdnom dvore a od roku 2013 až 2015 eh, pán Madura bol námestník, ministr, námestník premiéra a tiež e, minister pre regionálny rozvoj v Portugalsku a tiež e, e, mal dôležité akademické a neakademické funkcie a publikoval o právnych a ústavných veciach. Ďakujem za to, že ste ma pozvali. Bol som tu viackrát a to tiež neviem prvýkrát, kedy ma pozvali, aby som hovoril o vlastných zdrojoch. Táto téma prebieha niekoľko rokov a môžeme sa pozrieť, aký je plný alebo prázdny ten pohár. Ja by som rád videl pohár ako poloplný, pretože keď som začal s touto témou, tak ma skoro považovali za blázna. Teraz to už tak nie Teda máme dôvody, aby sme boli trošku viac optimisti ako v minulosti. A vo svetle tohto a vo svetle pomerne krátkeho času, ktorý mám, chcem zamerať naše moje vystúpenie na body, ktoré sa menej diskutujú pri vlastných zdrojoch a tiež sa vyjadrím k tomu, čo spomenul Láslo. Prvá vec je, že prvotný dôvod, prečo postúpiť k rozširovaniu vlastných zdrojov, nie je um, prvotný dôvod finančný, ale politický. Súvisí s uh, legitimnosťou EÚ, uh, pretože ako pri um, politike um, národnej. Um, tá legitimnosť eh, súvisí s tým, ako uh, sa zdroje preozdeľujú uh, v miestnych uh, komunitách. A tiež sa zameriam na to, do akej miery rozšírenie vlastných zdrojov môže byť alternatívou a možno aj reálnejšou politickou alternatívou k harmonizácii daní teda e, prvý bod, ktorý súvisí s e, tými návrhmi, ktorý som prednesol do parlamentu v 2012. V 2018 som sa snažil toto e, vyskúšať na Európskom inštitúte. Sme vykonali prieskum z desiatich členských štátoch EÚ A prvá téma, e, ktorú sme sa snažili e, riešiť v e, tomto prieskume, bolo merať mieru solidarity, akú občania EÚ cítia voči iným občanom v členských štátoch EÚ. A my sme sa ich pýtali, či majú starosť a či cítil zodpovednosť e, a starostlivosť o ostatných e, občanov v iných štátoch EÚ. A videli sme, že čiastočne e, sa starajú aj o iných občanov EÚ, ale nie tak ako vlastných. A keď vidíme tu tie odchylky u štátov na ľavej strane, porovnaní s tými, čo sú vpravo, ktoré neskôr vstúpili do EÚ. A zaujímavé je, čo vám chcem ukázať, že potom tiež sme sa pýtali, či či e, dokázali merať svoje očakávania, že ako veľa dostávajú, koľko dostávajú z EÚ. A môžeme vyvodiť ďalšie závery, ako vidíme, že je tu veľmi silný vzťah, silná väzba medzi rozsahom, do akej miery cítite solidaritu, do akej miery ste otvorení solidarite a koľko očakávate, že e, získate teda ináč povedané, niekoho pohľad na solidaritu silno závisí od toho, koľko očakáva, že z tej solidarity. Toto je e, dobre známa tendencia, ktorú e, behaviorálna e, veda vysvetľuje, ale politika je na to, aby napravila túto tendenciu. Ale žiaľ tomu tak nie pri vlastných zdrojoch. E, v skutočnosti e, ten fakt, že EU e sa financuje cez národné rozpočty, tak tieto sklony posilňuje a nenapravuje. Spôsobuje to nulový zisk, kde systém finančných zdrojov sa vníma ako taký, že niektorí získajú, iní stratia a tiež to odovzdáva e, posolstvo o tom, že EÚ prerozdeľuje bohatstvo niektorých členských štátov do iných členských štátov a neprerozdeľuje e, to bohatstvo, ktoré sa prerozdeľuje a vytvára vďaka integrácii trhu v EÚ. A tiež e, to premieta to, čo môžeme nazvať ako demokratické kognitívne skreslenie v EÚ keď e, sa to vníma ako e, nulový e, prospech a že EU prerozdeľuje bohatstvo vytvorené niektorými členskými štátmi a ako by mohli vlastné zdroje toto napraviť? Mohli by to napraviť, ak by boli vlastné zdroje spojené s činnosťami, ktoré by mohli nejako riešiť dva aspekty Prvé sú ekonomické činnosti, ktoré umožňujú vnútorný trh. Ďalšími nástrojmi sú finančné zdroje Európskej únie. A čím viac budú tieto finančné zdroje spojené s bohatstvom a ľudia si to budú spájať s hospodárskou aktivitou, ktorá je umožňovaná hospodárskym trhom, spoločným hospodárskym trhom, tým väčšia bude tá legitimita takéhoto financovania. Druhým aspektom je to, že keď to spojíte s bohatstvom, ktoré členské štáty nedokážu účinne zdaňovať, Inými slovami, ak by ste spojili financovanie Európskej únie s naprávaním dane a daňovej nespravodlivosti a vlastne zabezpečili by ste redistribučnú spravodlivosť v daňovej oblasti, v tých oblastiach, kde členské štáty nedokážu účinne pôsobiť, to by bolo práve to jasné prepojenie voči tomu, čo hovoril už aj pán Fernández, a takýmto spôsobom by ste vlastne nemohli hovoriť, že zvyšujete dane iných, pretože by ste jednoducho povedali, že len naprávate daňové nespravodlivosti, ktoré národné úrovne dokážeme korigovať. Takýmto spôsobom by sa mohlo e, vnímať to, že Európska únia distribuje bohatstvo, ktoré vytvára a vytvára daňovú spravodlivosť. Takýmto spôsobom by sa posilnila európska legitimita a zároveň by e, na strane európskych občanov e, získala silnejšiu podporu pre európske politiky a nástroje. To, čo sme chceli robiť s druhou časťou tohoto prieskumu, bolo práve to, aby sme testovali túto hypotézu. Ak by sme teda zmenili spôsob financovania únie, zmení to vnímanie únie, ktorú majú občania a podporu, ktorú má pre svoje politiky. A musím povedať, že tie závery boli dosiahnuté e, práve týmto prieskumom a veľmi jasne sa potvrdili. Začali sme tým, že sme sa pýtali európskych občanov v desiatich rôznych členských štátov. Boli to bola to vzorka EÚ, podobne vlastne ako Jugov e, organizuje svoje prieskumy. Jeden tento štát už nebude skoro členským štátom. A pýtali sme sa, či Európska únia by mala viac vať peňazí a ich štáty menej peňazí, a teda viac peňazí pre EÚ a menej pre členské štáty, alebo či si skôr myslia, že viac peňazí by malo byť daných Európskej únii a menej zdrojov by malo byť daných pardon, naopak, viac zdrojov malo teda členských štátov, menej zdrojov Európskej únii. No tu vidíte, že je tu pomerne veľký počet neistých ľudí, ľudí, ktorí nemajú jasný názor, ale vidíte tu jasný rozdiel medzi severo- a juhoeurópskymi štátmi. V juhoeurópskych štátoch je väčšia voľba pre viac peňazí pre EÚ a menej peňazí pre členský štát. A najmä severné členské štáty, tam vidíme, že to korešponduje práve s tou a s tým predpojatím, kde väčšina ľudí dáva prednosť viac peňazí pre členský štát a menej pre EÚ. S jednou výnimkou, ktorou je Nemecko, kde ľudia tvrdia, že Únia by mala mať viac peňazí a členský štát mal mať menej peňazí. Ale je to takáto nerovnováha. Čo je veľmi zaujímavé, je to, že toto rozdelenie sa silne stráca. A podpora pre financovanie pre Európsku úniu sa silne zvyšuje, ak túto otázku o financovaní položíte celkom inak. Ak sa ľudí spýtate, či by oni podporili e, uhlíkovú daň, väčšina podpory e, je v každom členskom štáte. Veľmi výrazná. Keď sa aj spýtate, či podporíte daň zo ziskov veľkých internetových firiem. Opäť, obrovská podpora vo všetkých členských štátoch veľmi podobné. Trochu menej výrazné to je v prípade dane z finančných transakcií, tam je to menej viditeľné. A takisto to platí v prípade dane e, z podnikových ziskov s výnimkou niektorých škandinávskych krajín, kde je väčšia miera pochybnosti o zdaňovaní e, podnikov na európskej úrovni. Takže to, čo by sme mohli povedať, že tieto výsledky preukazujú, je to, že E, tá hypotéza, ktorú som predložila, síce, že ak zmeníte to, ako sa únia financuje, e, z financovania z národných rozpočtov na financovanie z vlastných zdrojov, tak výrazne zvýšite nielen podporu pre e, európske financovanie, ale aj pre jej politiky ako také a zároveň sa zvýši legitimita celej Európskej únie. Druhý bod, ktorý by som rád predniesol, a to budem trochu stručnejší, aby som nevyčerpal zbytočne svoj rečnícky čas priveľa, len pár minút navyše vás poprosím, a to je rozsah, do ktorého vlastné zdroje môžu byť skutočnou alternatívou voči denovej harmonizácii. Je to spojené s predchádzajúcim bodom, ktorý som povedal a ukázal. A som presvedčený, že malo by to byť zvážené a je podľa môjho názoru možné, aby namiesto snaženia sa o to, čo určite bude veľmi zložitá harmonizácia, napríklad konsolidovaného daňového základu eh, právnických osôb, namiesto toho, aby sme um, uvožnili e, daňovú súťaž, ale využili európsku, celoeurópsku daň, ktorá by regulovala túto, takúto daňovú súťaž. Ak by ste vytvorili akúsi európsku doratočnú daň v oblasti zdaňovania právnických osôb, tá by mohla byť využitá ako alternatíva k daňovej harmonizácii. Povolili by ste daňovú súťaž medzi členskými štátmi, ale využili by ste to ako spôsob definovania toho, že nikdy tá daň nemôže zájsť pod istú úroveň no, povolené hospodárskej súťaže. To je tiež možný nástroj. To samozrejme si vyžaduje e, spoločný konsolidovaný, konsolidovaný daňový základ právnických osôb, ale takýto konsolidovaný daňový základ môže tiež umožniť niečo, čo podľa môjho názora môže byť zaujímavé na otestovanie alebo na overenie si. A to je práve e, to, že hoci takáto daň by bola uplatňovaná prierezovo pre všetky firmy, musí byť uplatňovaná tak, aby nenarušala hospodárskú súťaž. Ak by sme vytvorili konsolidovaný daňový základ, tak bolo by pravdepodobne možné identifikovať to, čo je hospodárska aktivita, ktorá je cezhraničná a čo je hospodárska aktivita, ktorá je čisto vnútorná. A ak by daň bola uplatňovaná na všetkých, tak eh, tá, tie daňové zisky, ktoré by boli eh, prepojené s národnými ziskami boli tie, ktoré boli vykonávané vnútro, vnútronárodne a tie, ktoré by boli vykonávané cezhranične, by viedli zase k európskym ziskom. A to by kognitívne posilnilo legitimitu Európskej únie v tejto oblasti vlastných zdrojov. Ďakujem pekne a ospravedlňujem sa, ak som o dve minúty prekročil svoj vyhradený rečnícky čas. Ďakujem pekne, pán profesor Maduro. Ďakujem veľmi aj pekne vám, pán profesor Andor, za vašu prezentáciu, ktorá tu zaznela ešte pred pánom Madurom. Dáme si teraz eh, priestor pre poznámky, otázky od poslancov. Navrhujem, aby sme zozbierali otázky a poznámky eh, a potom dáme následne priestor panelistom, aby mohli eh, sumárne odpovedať na to, čo zaznie. Takže najprv dáme priestor teňovým spravodajcom, pani Gualmini. Ďakujem pekne. Pán predseda, Ospravedlňujem sa, pretože som prišla trošku neskôr, takže som tu nemohla byť na prvú prezentáciu, ktorá zaznela, ale veľmi pozorne som si vypočula túto druhú prezentáciu a musím povedať, že som si e, hovorila, že si naozaj veľmi vážime to, ako profesor Maduro veľmi jasne a kompetentne e, vysvetľuje svoje argumenty v tejto oblasti. Z pohľadu socialistov a demokratov sme navrhli ehm, pozičný dokument, eh, ktorý by mal ehm, rozšíriť eh, koncept vlastných zdrojov, tak aby to bol skutočný cieľ eh, voči tomuto, v rámci tohoto legislatívneho obdobia a aby bol implementovaný aj v spojitosti alebo v súlade s rokovaniami o širšom, ehm, širšej diskusii o viacročnom finančnom rámci. Myslím si, ako ste nám práve preukázali, E, vašimi dátami, že musíme skutočne propagovať takúto zmenu paradigmy, ktorou je zvýšenie legitimity európskych inštitúcií, a to tým, že tam zavedieme skutočne autentické vlastné zdroje, ktoré nám zhodov okolností umožnia znižovať a redukovať GNI teda príspevky individuálnych členských štátov. Takže som skutočne presvedčená, že v tomto roku musíme implementovať túto zmenu paradigmy, túto zásadnú zmenu, pretože všetci si veľmi dobre uvedomujeme, že počas poslednej dekády sme my ako európske inštitúcie konali presne v opačnom smere voči tomu, čo zmluvy hovoria. Zmluvy hovoria veľmi jednoznačne, že európska verejná politika a naše ciele musia byť financované predovšetkým prostredníctvom vlastných zdrojov a nie e, prostredníctvom, príspevkami e, prostredníctvom príspevkov členských štátov. Keď sa pozrite na tieto dáta, tak uvidíte presný opak počas posledných troch desaťročí. Takže naozaj prišiel čas na to, aby sme otočili túto logiku a aby sme tu zaviedli nové, autentické vlastné zdroje. A dokonca by som povedala, že budem skutočne vítať zavádzanie tak vlastných zdrojov, ktoré sú spojené s vnútorným trhom, aby ste nám naozaj dokázali nás presvedčiť, že ľudia sú veľmi citliví, rozumní voči fungovaniu jednotného trhu a voči možnostiam toho, že by sme dokázali zhodnotiť alebo oceniť to, čo nám spoločný trh prináša. Tak jednotný trh, ako aj klimatické zmeny. Takže naozaj teraz uvažujeme alebo reflektujeme nad, no, nad novým Um, balíkom zdrojov práve v spojitosti s týmito novými cieľmi. Bola som prekvapená práve týmito údajmi o uhlíkovej dani. Tam sme videli, že ľudia sú naozaj um, veľmi spokojní a súhlasia so zavedením uhlíkovej dane, takisto aj schémy obchodu s emisiami. Myslím si, že ľudia, ako tomu častokrát býva, sú možno viac vpredu ako my, eh, politici, Takže naozaj musíme byť veľmi ambiciozni ako Európsky parlament a musíme byť aj veľmi e, odvážni, aby sme e, účinne zaviedli e, tieto aspekty. Zároveň musíme byť aj veľmi realistickí, pretože vieme, že komisia nebude taká nadšená pri zavádzaní celého spektra vlastných zdrojov. V každom prípade nám ešte chýba a vlastne aj zdanie, účinné zdanenie schémy obchodu s emisiami a v tomto smere musíme byť odvážnejšie. Mám tu otázku pre pána profesora Madura a chcem sa spýtať, čo si myslíte o e, daní z jednotného trhu, pretože sú na to protichodné názory, takže ak na to máte názor, ďakujem a ďakujem pekne za túto prezentáciu. Thank you, Mr. Ďakujem pekne, pán Papadimulis, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dovolte mi poďakovať e, všetkým našim hosťom. A musím povedať, že naozaj súhlasím s týmito prezentáciami aj s vyhláseniami profesora Maduro. Madura, už celé roky diskutujeme o tejto téme a naozaj prišiel ten správny čas na to, aby sme sa e, zamerali na konkrétne rozhodnutia. A treba si povedať, že Európsky parlament je v prvej línii, je v popredí týchto diskusí a je nevyhnutné, aby sme vyvinuli tlak na komisiu aj na radu, pretože je naozaj najvyšší čas, aby sme otvorili diskusie o vlastných zdrojoch. A tu chcem povedať dve veci. V prvom rade súhlasím e, s kolegyňou, ktorá práve vystúpila a povedala, že je to naozaj inštitucionálna povinnosť Európskej únie. Zvyšovať e, e, zvyšovať financovanie EU prostredstvom vlastných zdrojov a táto téma je aj záväzkom, ku ktorému sa treba zodpovedne postaviť. Lebo to, čo sa deje teraz, je opačné, alebo presne protichodné voči zmluvám, ktoré hovoria o tom, že ehm, nemajú z prostriedky prichádzať z členských štátov, ale z vlastných zdrojov. Ale dnes je to presne naopak. V minulosti sa vytvárala taká si rada múdrych Montyho komisia, Montyho výbor to bol a ten vlastne predkladal viacero konkrétnych návrhov pre rast a zvyšovanie špecifických vlastných zdrojov. Chcem sa spýtať ehm, našich dvoch hostí, ako vnímajú tieto návrhy. Sú to pozitívne návrhy, treba ich posilňovať, máme ich realizovať. A pre náš parlamentný výbor, pán predseda, naši kolegovia z výboru pre rozpočet by tiež chceli ďalej rozvíjať túto, túto tému, túto otázku. Vrátanie tohoto vypočutia. Čo urobíme ďalej? Aká bude, aký bude follow-up z tohto vypočutia? Čo konkrétne spravíme? Kam sa zaradíme? Ako budeme konať? V tomto smere je naozaj dôležité myslieť na iniciatívu Európskeho parlamentu, aby sme ju vyvinuli, pretože otázka vlastných zdrojov sa stáva veľmi relevantnou a dôležitou prioritou práve vďaka nášmu príspevku, práve vďaka nášmu našim aktivitám, lebo táto téma je veľmi úzko a jednoznačne spojená s rokovaniami a s témou o, nomov, o, o, o novom viacročnom finančnom rámci. Pretože keď sa posilnia vlastné zdroje, vrátanie tých návrhov, ktoré tu väčšinovo máme, tak ten boj proti politickým, politickému odporu, ktorý častokrát sa zasek, zasekne medzi čistými prispievateľmi a čistými príjemcami, tak eh, nás vždy dostáva do akési patovej situácie. Veľmi často to vidíme, najmä na pôde rady, že rada je eh, svojím spôsobom brzda v tomto smere, eh, pretože mohli by sme mať viacročný finančný rámec, ktorý je ambiciózny. A tu by som naozaj bola, bol rád, keby sme v tomto smere konali a prijali konkrétne iniciatívy, lebo otázka vlastných zdrojov je pre nás prioritnou. Ďakujem pekne. Ďalší rečník, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. Dovolte mi poďakovať obom rečníkom za ich prezentácie. Musím povedať, že Miguel Pojerš Maduro, eh, vaša eh, prezentácia bola veľmi inšpirujúca. Moja otázka je, ak vieme, ak vieme presvedčiť občanov, ako vieme presvedčiť členské štáty? Lebo je tam veľký odpor na strane členských štátov Dokonca aj ak oni veľmi dobre a presne vedia, že občania sú otvorení voči takýmto myšlienkam, Máme tu potom otázku dane z finančných transakcií, schéma obchodu s emisiami, um, otázka veľkej um, digitálnej dane. To všetko sú veci, ktoré by občania podporili. A najmä ide o otázku spravodlivosti a férovosti. Populisti hovoria to, že čo Európsky parlament chce, je mať stále viac a viac daní od našich občanov, ale nie. To, čo my chceme spraviť, je znižovať daňové zaťaženie občana. Moja otázka je, akým spôsobom dokážeme presvedčiť členské štáty, pretože členské štáty sa musia rozhodovať jednohlasne a následne musia parlamenty ratifikovať takéto rozhodnutie. Akým spôsobom ich presvedčíme? A to ma práve vedie ešte k ďalšej téme. Hovoril som to už opakovane na verejnosti. Ak niekoho pozvete na večeru, no tak väčšinou máte právo vybrať si aj reštauráciu, aj to, čo sa bude jesť, alebo menu. Francúzsko a Nemecko sú zodpovedné za 38% rozpočtu a sú členské štáty, ktoré chcú zachovať tento vzťah. Tento mocenský vzťah, ak oni sú takí výrazní prispievateľom, no tak majú pocit, že oni vládnu nad tým rozpočtom. Ak by sme mali vlastné zdroje, a zároveň by sme znížili to percento, ktoré by prichádzalo z národných príspevkov, no tak eh, členské štáty by to vlastne vnímali ako oslabenie svojej pozície svojho tlaku. Ako dokážeme presvedčiť ich? Ako dokážeme priniesť nejaké zaujímavé a atraktívne návrhy, ktoré nám pomôžu posunúť sa vpred? Tak, aby sme sa mohli dostať k takému návrhu, ktorý presvedčí radu. Ďakujem pekne, pani markes. Ďakujem vám pekne za slovo, pán predseda, rovnako ja by som rada poďakovala našim rečníkom, pán Andora aj pán eh, Poereš Maduro. Ehm, treba povedať, že otázka vlastných zdrojov a viacročného finančného rámca, to je diskusia, ktorá je absolútne fascinujúca. Nachádzame sa v situácii a v tomto konkrétnom momente, kde diskutujeme o vlastných zdrojoch. A ako parlament to, čo potrebujeme spraviť a čo potrebujeme vyriešiť, je eh, presne zadefinovať, čo to znamená, keď povieme, že budeme súhlasiť s MFF len vtedy, keď dostaneme politickú dohodu o vlastných zdrojoch. Čo z tejto debaty vyplýva? Je naozaj veľmi ťažké dostať politický súhlas k téme vlastných zdrojov alebo politickú podporu v tejto otázke dostatočne dobrom čase, tak aby sme získali všeobecnú podporu pre viacročný finančný rámec. Táto otázka súhlasu je teda veľmi dôležitá a veľmi úzko súvisí s tou diskusiou, ktorú sme tu dnes mali. Čo tým chcem povedať? GNI, bre, tie tvoria naozaj pomerne veľkú časť e, príjmovej stránky a vytvára to nevyvážený vzťah v porovnaní s objemom financovania, ktoré dostávame z vlastných zdrojov. A je to práve tento trend, ktorý tu chceme otočiť a zvrátiť otázka toho kompromisu, ku ktorému sa dostávame, ehm, sa si musí vysporiadať. Potrebujeme zabezpečiť, aby to bolo zvýšenie príjmov Európskej únie, ktoré budú pochádzať z vlastných zdrojov. Nechcem, aby si to ľudia zle vyložili, to čo, to, čo hovorím. Je naozaj dôležité zvýšiť financovanie cez vlastné zdroje teda súhlasí e, s týmto, s touto politickou prioritou, ktorú tu máme, ale nevidíme tu žiaden posun v oblasti vlastných zdrojov. Je tu takisto aj e, kľúčový bod, ktorý spomenul aj Jose Manuel Fernández. A to je práve jasné pomenovanie toho, že tieto vlastné zdroje reálne môžu znamenať viac daňovej spravodlivosti. Mali by prispieť k tomu, aby sme dokázali účinnejšie bojovať proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovej povinnosti. Musíme to veľmi jasne povedať a jasne vysvetliť, že toto nie je otázka uvalovania ďalších daní na občanov. Miguel Poireš Maduro eh, spomenul jeden veľmi dôležitý politický argument a síce, že keď sa pozriete na ten proces rozhodovania v Európskej únii, tak eh, občania Zastúpenie občanov sa deje na dvoch miestach. E, priame zastúpenie v Európskom parlamente a na pôde rady máte zastúpenie občanov prostredníctvom vlád členských štátov. Takže máme tu zastúpenie členských štátov a máme tu potom aj zastúpenie občanov Európskej únie. Ale tiež tu musí byť aj akýsi ekvivalent v oblasti finančných nástrojov neznamená to, že budeme zvyšovať individuálne daňové zaťaženie jednotlivca za účelom financovania Európskej únie. No a po tretie, mám tu istú obavu, že v tejto diskusii, tak ako to vnímam ja, sa trošku e, budeme prílišne opierať iba o dane. To by bola chyba. Nehovoríme tu len o vlastných zdrojoch, pričom každý jeden z týchto zdrojov bude viazaný na jednu politickú oblasť. Musíme sa snažiť, aby vlastné zdroje neboli napojené len na ekologický dohovor a tým potom budú financovať len ekologický dohovor. Keď hovorím o vlastných zdrojoch, musíme to vnímať ako súčasť celého rozpočtu, nie aby to bolo viazené na konkrétne účely. Toľko teda z mojej strany niekoľko otázok. Ďakujeme pani Holmajer. Kolegyne, kolegovia, vážený pán predseda. Mne tak napadlo trochu v tejto diskusii, že vždy vieme vlastne proti čomu sme, že sme za viac príspevkov pre nás, ale zhodneme sa na tom, že členské štáty sú zlé, niekto nechce nič platiť, niekto sa nechce na ničom dohodnúť. Myslím, že tá stratégia, keď vieme, že kto je ten zlý, kto je ten vinný a kto každý robí aké chyby, tak takýmto prístupom sa neposunieme nikam veľmi v diskusii. Vieme, že e, v otázke daní potrebujeme jednomyselnosť. Vieme, že aj v otázke VFR potrebujeme jednomyselnosť a to sa týka vlastných zdrojov. Aj tam je potrebná jednomyselnosť, preto sa musíme zamýšľať nad tým, o niečo viac, tak ako aj naznačil kolega Fernández, ako vlastne môžeme e, vlastne si získať podporu členských štátov pre niektoré naše návrhy. Trošku tu e, sme zabudli na tému certifikátov z emisí aj z toho e, plinie dosť veľa príjmov, pričom zatiaľ to takmer všetko tečie do členských štátov. Keď sa rozšíri tento obchod s emisnými certifikátmi, tak je relevantná otázka ekologického dohovoru, koľko prostriedkov z toho sa bude môcť vnímať ako vlastné zdroje do rozpočtu EÚ. Ďalej, v druhom rade, veľmi sa mi páčila prezentácia, ktorá tu zaznela, ale isté, že keď sa pýtame e, občana, či chce vyššie e, dane platiť, alebo či by mali firmy platiť vyššie dane, tak je vždy za. Ale keď sa ho opýtate, či si je vedomý toho, že sa s tým zvýšia ceny aj za jeho produkty, tak to už e, nadšenie nepríjme. Teda občan vždy to vnímam zo svojho pohľadu. Musíme občanovi vysvetliť, že je potrebné rozumné financovanie a preto čo sa týka podvodov na DPH a na clách, tam e, sa stráca o mnoho viac peňazí, ako vôbec hovoríme dnes o tom, aké vlastné zdroje potrebujeme. Ak by sme teda dokázali príjmať členské štáty, aby v tomto boli aktívnejšie, tak tie vlastné zdroje odrazu by nám výrazne stúpli. 3,5 miliardy eur. To bol naposledy obnos jedného jediného podvodu z DPH s clami. Keď si pozrieme, ako sú vybavené colné úrady, že neustále sú tam nedostatky, že len zhruba 1% tovarov sa skutočne reálne kontroluje, tak vidíme, že pri téme cieľ sú dosť značné mnohé problémy, ktoré sa neriešia dlhodobo a preto sa na toto budeme musieť o mnoho viac zamerať v budúcnosti. Ja som za vlastné zdroje, to je jasné, ale musíme využiť tie e, nástroje, tie možnosti, ktorých vidíme najschodnejšiu cestu vôbec niekam sa dostať. Nie, aby to skončilo celé tým, že sme bojovali, bojovali sme, ale žiaľ sme nič nezískali. To je vždy tak trochu problémové. Musíme sa snažiť také riešenia, ktoré sa dajú presadiť aj u členských štátov tak, aby čistí prispievateľia nemuseli nadávať na čistých poberateľov a naopak. Ja som z Nemecka. Ja, presta- ja som za 1,3%, teda vlastne bojujeme, tak povedať, proti svojej vlastnej krajine. Ale keď e, to po mojom boku bojujú aj zelení, tak tí doma nie sú za 1,3%, ale skôr za 1% alebo 1,1%. Musíme teda aj my tak trochu sa ujednotiť v tom, za čo skutočne bojujeme, teraz bez hľadu na stranickú príslušnosť kolegovia v národných parlamentoch, tiež aj ich musíme osloviť, aby aj tam sme e, ich upozornili, e, prečo je také dôležité, aby sme mali viac príjmov do rozpočtu. Intenzívne naozaj e, s nimi komunikovať. Oni totiž dokážu veci pohnúť v regiónoch. My sami to nedokážeme v regiónoch pohnúť. Ďakujeme. Pani Keller. Ďakujem, pán predseda. Vystúpenia rečníkov veľmi dobre zapadajú do toho, čo vlastne povedali aj naši hostia. E, chceme, aby sme získali vlastne zdroje, potrebujeme e, to nejako vykryť. Chcela by som e, sa zasadiť v svojom vystúpení za zavedenie mechanizmu uhlíkového prispôsobenia na hranici. To znamená, že jednak by sme predišli úniku uhlíka, presunu výroby, tým pádom by sme teda na hranici e, si zaučtovali tie ekologické náklady, ktoré sú platné v Európskej únii. To teda pozostáva jednak z ETS, teda cena, ktorú platia veľké podniky za svoje emisie uhlíka, ale tiež sa to musí um, vyučtovať na daní, teda ten rozdiel v cene pri dovoze takýchto znečistujúcich produktov. Tento mechanizmus e, má prínos z hľadiska životného prostredia. Nechcem to nazvať priamo daňami, ale bude to mať dopad aj na príjmy. Podľa mňa sa budeme musieť posunúť trochu rýchlejšie v tom, ako metodiku uplatňujeme, aby sme to zaviedli. Zahrňa to colné úrady, e, ďalej nielen základné produkty, ale aj spracované produkty. Teda predovšetkým spracovaných produktov sa to bude týkať a E, tie štatistiky, ktoré tu máme k dispozíciu, naozaj vynikajúce. To ma veľmi teší, e, že občania sú e, tak výrazne za nové ale keď hovoríme o tom konkrétnejšie, zdá sa, že tie spotrebateľské hnutia sa trošku viac zdráhajú. V konečnom dôsledku totiž za to vždy zaplatí spotrebiteľ. Mohli by ste teda na niečo povedať o procesoch, aby sme sa posunuli v tejto veci niekam ďalej. A tiež sa vás chcem opýtať, vážny pán profesor, na tie prieskumy, ktoré nám prezentujete a tiež e, ako sa teda konkrétne využiť v presadení týchto daní. Či naozaj občan, keď e, sa dozvie, že to má priamy dopad na ňoho, či naozaj sa naďalej na to tak pozitívne pozerá pani Gardia Zabal. Ďakujem predseda, ďakujem eh, rečníkom za všetky myšlenky a návrhy, ktoré nám dali. Ehm, Predtým profesor Maduro povedal, že už ehm, pred niekoľkými rokmi eh, hovoriť o vlastných zdrojoch eh, bolo byť za blázna, ale veci sa zmenili, pretože veľká väčšina, ktorá v toto parlamente v zásade sme za vlastné zdroje a za um, to, aby sme mali um, prospekt, to, aby sme mali zdroje na financovanie um, európskeho rozpočtu, tak uh, je to zjavné, ale uh, zmenila sa aj argumentácia, um, zmenila sa nastavenie rady a pýtali sme, že čo urobiť, aby sme zmenili postoj rady, pretože veľakrát, keď hovoríme s ministrami, povedia, že ja som za to, ale moji občania to um, by to neprijali a E, hoci e, štúdie e, ukazujú práve opak. A mňa veľmi prekvapuje, že práve sme prešli ekonomickou krízou, v ktorej vlády ne, sa nezdrahali zvýšiť DPH alebo dane a sazby a teraz nie sme schopní na európskej úrovni e, uvoliť dane e, na znečisťovateľov a na e, podniky, aby nespreneverovali peniaze a tiež, aby sa aspoň zabezpečil minimálne daň pre sociálne účely. A prečo nám to trvá tak veľa, stojí tak veľa, aby sme dospeli k tomuto záveru? Samozrejme, myslím, že na základe toho, čo um, počúvame, oni ani e, sa nezhodnú na to, aby urovnali platby. A e, keď sa e, ani nedohodnú na zníženie príspevkov štátov, ktoré majú najviac, pretože tie platby sú smerované do najbohatších štátov. Teda teraz ide o to, ako presvedčiť e, štáty, aby um, podporili nové vlastné zdroje, lebo e, navyše sú tam e, niektoré štáty, ktoré sú za niektoré áno, ale proti iným vystupujú. Takže aspoň by sme mali dospieť k tomu, že mm, aby všetci akceptovali viac daní, hoci niektoré považujú za prospešné, a iné nie. Ďalej mám dve požiadavky, aby ste vyjasnili alebo viac rozvinuli témy, ktoré sa tu komentovali. Pán Andor hovoril o podmienkách. Keďže mám mm, málo času máme, tak eh, mohli by ste eh, viac konkrétnejšie uviezť príklady uh, o čom ste hovorili pri tých podmienkách. A nakoniec otázka na pána Madura, ktorý tiež eh, kvôli nedostatku času nemohol eh, hlbšie hovoriť eh, o tej sadzbe z sociálnej dane z konsolidovaného základu a čo si myslíte, že koľko peňazí by sa tam mohlo vybrať? Thank you. Ďakujeme. Pán Kircos je ďalší. Ďakujem. Myslím, že našim hlavným problémom je, e, že dôjde k Brexitu, teda Veľká Británia odíde a tým pádom budeme musieť nájsť iné prostriedky príjmov do rozpočtu. Ale žiaľ, naďalej pretrváva mentalita Brexitu medzi nami. Chcel by som pripomenúť, čo povedala Margaret Thatcherová pred niekoľkými desaťročiami a síce chcem svoje peniaze späť. To počúvame ešte stále a to v rôznych podobách. A okrem toho sme vystavení rozličným výzvam, je takmer nemožné ich všetky odfinancovať. Včera som bol v inom výbore a tam sa hovorilo o tom, ako by sme mohli prejsť k 6G. Ten boj e, v 5G sme už prehrali s Číňanmi. A tým, že činenia vyhrali v 5G, e, to si vyžadovalo obrovské investície, ale kde máme my finančné možnosti, aby sme rozbehli teraz tie 6G, keď sme prehrali v 5G, alebo aj ten ekologický dohovor. Peniaze, ktoré sú k dispozícii, ani zďaleka nestačia na vykrytie všetkých cieľov. Sú to teda prostriedky, ktoré sa okrem toho musia stiahnuť z iných e, e, účelov v rozpočte alebo z obrany. V prípade obrany Týmto sa zaoberám výbore sede, tam som včera bol na schodzi. A tam došlo k navýšeniu prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, ale sú teraz dosť veľké spory súvisiace s tým, ako s týmito peniazmi naložiť v Číne. Čína teda je e, druhá najsilnejšia mocnosť e, a taktiež rozpočet e, na vojsko má o mnoho vyššie než my. Teda Svet sa pohybuje ďalej a my sme ostali na tej istej úrovni. E, to nás e, stojí dosť veľa dôveryhodnosti. E, máme síce znešené ciele, ale nemáme dostatočné prostriedky na splnenie. Ja som z Grécka, niektorí sa domnievajú, že žiadame o prostriedky navyše, aby sme len podporili našu krajinu, prečo tam rôzne problémy, ale ja si myslím, že si to bude vyžadovať spoločné úsilie, aby sme tú otázku vlastných zdrojov posilnili. A tiež si musíme uvedomiť, že práve na nové politické oblasti musia e, byť určené tieto prostriedky, pretože to, čo dnes ušetríme, sa nám vráti o niekoľko rokov, e, pretože sa to prejaví tým, že naše sektory budú zaostávať za svetovou konkurenciou. To vidíme od Sýrie až po Líbiu. Tam e, sú prítomní iní protagonisti, nie my. My tam úplne chýbame. Celá únia tam vôbec nie je zastúpená. Preto by som bol rád, keby Európsky parlament e, povedal rázne nie k tým rozhodnutiam, ktoré sa nedajú finančne vykryť. To je pravidlo, ktoré platia aj v národných rozpočtoch a myslím, že aj na európskej úrovni by sme to mali takto riešiť. Ďakujeme. Pán, pán Dresen, ďakujem. Pán Andersen, iba preto, že verejnosť prejavila podporu e, vlastným zdrojom, E, myslím, že e, to trošku zmení teraz situáciu. Naša e, pozícia, pozícia parlamentu je trochu bližšia občanom ako v niektorých členských štátoch. Viem, že aspoň v Nemecku to je tak. Musíme však byť konkrétnejší. To znamená, že podľa mňa nestačí povedlo len, že potrebujeme viac vlastných zdrojov. Musíme to upresniť, aké vlastné zdroje máme na mysli. Toto musíme ešte trošku ďalej rozvinúť. Preto si myslím, že tá uhlíková daň na hranici, tak ako povedala kolegyňa Keller zo skupiny Renew, to by bol dosť silný zdroj príjmov. Bol by to nový zdroj príjmov, to by ľudia videli, že členský štát samostatne to nezvládne, že je to celounijné úsilie. A tým pádom by tam bol aj dosť výrazný prvok ochrany klímy. Zároveň, keď hovoríme o tejto uhlíkovej daň na hranici, tak sa uvádzajú vždy dva argumenty. Jednak a k tomu chcem, aby ste sa prosím vyjadrili. Prvý argument je, že to spôsobí problémy s pravidlami e, VTO, že to nezapadne do podmienok e, nášho obchodu. Niektorí experti však tvrdia, že sa to dá, že to môže byť súľadne s pravidlami. Prosím, vyjadrite sa k tomu. A druhý argument je, že nevieme celkom presne, koľko sa z toho získa v konečnom dôsledku peňazí. Myslím však, že by sme si mali svoju pozíciu k tomuto eh, podrobnejšie rozpracovať. Preto vám kladem tieto otázky. Ďakujem. Pani Hajer, ďakujem. Ďakujem za slovo. Ďakujem aj za tieto veľmi zaujímavé prezentácie. Prednesem niekoľko reakcií a jednu otázku. Pán Ardon, vy ste spomenuli otázku financovania ekologického dohovoru a tiež je potrebné, aby e, sa to nefinancovalo iba z európskeho rozpočtu. Áno, to je nevyhnutné a zároveň vidíme, že ak by sme to financovali len z európskeho rozpočtu, tak je veľmi jasné, že by sme boli veľmi, veľmi vzdialení od splnenia cieľov, ktoré sme si stanovili. A tiež e, e, teda sa musíme venovať otázke, ako financovať tento ekologický dohovor. Ďalej, e, to e, daňové zaťaženie, ktoré spomenula Monika. Áno, nám všetkým záleží na tom, aby sme nezaťažovali ešte viac našich občanov daňom, daňami. Ty si to povedala veľmi správne, e, Fabien. V končnom dôsledku za to totiž vždy zaplatí spotrebiteľ. Taká to je realita. Európska únia, teda my sme tu viac menej všetci proeurópsky nastavení, práve e, v je silná stránka e, Európskej únie, práve v tejto pridanej hodnote prostredníctvom vlastných zdrojov, e, ktoré sú plne legitimné. Už to vlastne dokázali aj prieskumy, ktoré nám približil pán Maduro. Občania to chápu, chápu tú myšlienku vlastných zdrojov. Myslím, že práve teraz je zásadná chvíľa a mali by sme túto dynamiku využiť. Myslím, že Musíme e, e, presadiť vlastné zdroje, aby sme zaistili stabilitu rozpočtu, ale aby sme odstránili aj prekážky, ktoré sú pred nami. Sú členské štáty, ktoré sú proti vlastným zdrojom, potom sú tie členské štáty, ktoré síce nechcú vlastné zdroje, ale sú ochotné, dajme tomu, zvážiť e, svoj prístup, keď sa hovorí o klíme. A to je zaujímavé, vy ste to spomenuli, pán Maduro pred niekoľkými rokmi vás vnímali ako nejakého blázna, keď ste hovorili o vlastných zdrojoch, ale dnes sa to zmenilo. Dnes e, už je všeobecné pochopenie, že otázka vlastných zdrojov je nevyhnutná pre Európsky parlament a ak chceme, aby sa veci pohli v rokovaniach, tak e, jedna strana bude musieť ustúpiť. A okrem toho občania sú o mnoho citlivejší voči tejto otázke Uvedomujú si, že je to potrebný krok, aby sa presadili do praxe e, tieto politické iniciatívy. Vidíte, že ja rozhodne som veľkou zastankyňou. Ešte jedna otázka konkrétne, pán Maduro. Neviem, či to neprešlo v tlmočení, ale keď ste povedali, že e, tie vlastné zdroje by mohli nahradiť zložitý krok, ktorý spočíva v harmonizácii e, daňových systémov. Ja si nemyslím, že sa to nedá zosúľadiť. Podľa mňa sa to dá zosúľadiť. Možno e, inak sa to môže časovo rozvrhnúť. Spomenuli ste e, firmy, ktoré vykazujú ekonomickú činnosť cezhranične vo viacerých členských štátoch. V každom prípade to je tak či tak úzko napojené na jednotný trh. Ak je to cezhraničné, táto ekonomická činnosť, ak sa to bude zdaňovať vo viacerých eh, členských štátoch, tak či tak sa to vyrovná, pretože ide o jednotný trh. Ďakujem už vopred za eh, vašu odpoveď. Ďakujeme. Teraz eh, dáme slovo späť profesorovi Andorovi a profesorovi Madurovi, aby odpovedali, aby sa vyjadrili tiež na záver. Ďakujem. Chcel by som sa vyjadriť k niekoľkým bodom, ktoré najviac súviseli s mojím vystúpením Napríklad, eh, čo sa týka správy Monteho, podmienky súvisiace s výdavkami najmä a tiež ako presvedčiť zúčastnené strany. Myslím, že o túto otázku sa podelíme s profesorom Madurom. Eh, táto eh, správa Montyho poskytuje jasné odporúčania. Myslím, že už vo svojom úvodnom vystúpení som sa k ním viac menej vyjadril. A tiež som spomenul záujem o to, že je snaha posunúť sa k verejným statkom. tak toto zo správy vyplynulo, avšak je potrebné postupovať opatrne. Myslím si, že čo sa týka legitimnosti EÚ aj rozpočtu, to zameranie na verejné statky EÚ je dôležité, ale zároveň nepodceňujme ostatné dve rozpočtové funkcie, teda redistribučný efekt a tiež stabilizačný efekt, najmä v kontexte menovej únie. Podľa mňa únia sa musí posunúť na všetkých týchto troch frontoch, vo všetkých týchto troch funkciách rozpočtu. Ale z pohľadu legitimnosti možno je vhodné zamerať sa na tie verejné statky. A tu musíme súhlasiť s tým, že sa zdôrazňuje politika v oblasti klímy, ekologický dohovor e, v tejto chvíli najviac. viacej rečníci sa pýtali na to, ako presvedčiť verejnosť, ale predovšetkým ako presvedčiť vlády členských štátov. V národnom kontexte, čo sa týka rozpočtovej politiky, tam, keď občania vidia, že rozpočtové výdavky sú napojené priamo na e, kategórie výdavkov, ktoré e, plnia e, ciele štátu, tak je tá priateľnosť o mnoho vysoká. Dajme tomu, sa nejako nespochybňujú sociálne výdavky na zaistenie sociálneho štátu v Európe. To sa nespochybňuje. E, je treba uvedomiť si, že rozpočtové ciele únie nie sú až tak priamo viditeľné tým, že podporujú tie isté ciele, ale podľa mňa to dosť značne pomáha, ak by sme dokázali, že európsky rozpočet naozaj prispieva k plneniu týchto národných rozpočtových cieľov, ako napríklad sociálny štát alebo obrana a bezpečnosť. Ale okrem toho sa aj Únia vníma ako subjekt, ktorý podporuje technické inovácie, ďalej otázky eh, konkurenceschopnosti aj v priemysle, aj v ekonomike. A tiež to priamo súvisí s otázkou priemyselnej politiky, a to tiež celé veci pomáhať ďalej. Cezhraničná infraštruktúra, to sa uvádza ako jeden z cieľov, aj to pomáha. Nezabúdajme napríklad Británie, tam kampaň za Brexit sa zameriavala na jeden konkrétny eh, dopad možného odchodu Británie z EU a síce koľko im to ušetrí eh, vďaka tomu, že nebudú musieť platiť do rozpočtu EÚ. To bola naozaj eh, centrálna argumentácia, prečo to bola taká hlavná téma, pretože to nie je viditeľné, nebolo viditeľné, aké príjmy Británia získala späť potom z tohto rozpočtu, tým, že mali prístup k jednotnému trhu a k mnohým iným programom Európskej únie. Nebolo to dostatočne viditeľné v krajine. A špecificky um, priamy, priama väzba európskeho rozpočtu na národné priority je kľúčový bod, na ktorom chcem budovať a posilniť podporu pre EÚ a jej rozpočet. A tiež som spomenul e, podmienky na základe výdavkov s takou pripomienkou, že to mm, obmedzuje eh, ďalšie podmienky v eh, tomto ohľade, ale myslím si, že je to veľká časť, dôležitá časť eh, návrhu viacročného finančného rámca a to je väzba na európsky semester, čo sa vníma ako hlavný kanál európskych kondicionalit. No z tohto hľadiska sa to stáva presvedčivé keď e, občania budú vidieť, kam ten semester vedie, že to nie je len byrokratická práca, ktorú vykonáva EÚ každý rok, ale je tu e, ešte väčší cieľ, ktorý bol udržateľný rozvoj a ešte možno aj konkrétnejšie to treba vnímať e, kam nás e, európsky semester e, vedie. V opačnom prípade by e, odvodnenosti kondicionalit mohla byť pochybnená. Ako financovať zónu dohodu? Pretože som povedal, že to je menšia úloha, ktorú môže zohrať rozpočet EU a môže zohrať úlohu pri navršení investičných zdrojov, hlavne v kohezných štátoch a kohezných regiónoch, aby poskytoval uh, správny stimul, ale úloha bankovej sústavy je absolútne zásadná a EÚ má schopnosť e, ovplyvniť e, správanie bankovej sústavy cez verejné banky a cez e, nové druhy spolupráce, cez podporujúce banky, ktoré bude viesť hlavne Európska investičná banka. A toto je podľa mňa ozajstný a silný kanál. Ak to bude vystavené správnej politickej koordinácii, tak tá zelená dohoda je investičný program a investície hlavne podporuje e, podporujú úver do modernej ekonomiky a toto treba riadiť z hľadiska verejnej politiky. Profesor Maduro. Ďakujem, profesor Maduro. Ďakujem. E, je tu veľa otázok. Myslím si, že tie spadajú do dvoch veľkých otázok, e, do dvoch veľkých skupín. Prvá bola, že ktoré vlastné zdroje máme vytvoriť a problémy alebo otázky týkajúce sa konkrétnych e, vlastných zdrojov Prvá vec sa týka kritérií, ktoré máme použiť na identifikáciu tých zdrojov a pokusil som sa to v mojej prezentácii a nájdete viac e, informácií vrátane z tých e, návrhov pre vlastné zdroje v správe, ktorú som e, uvedol v predtým Európskeho parlamentu. Kritéria, ktoré som použil, sú to buď to, že ekonomickú činnosť možno ľahko pochopiť európskych občanov ako výsledok, ktorý umožnil vnútorný trh, alebo oblasti, kde Európsku úniu možno vnímať ako nápravu daňovej nespravedlivosti a znovu nastolenie daňovej spravodlivosti v členských štátoch. Toto sú dve kritériá pre identifikáciu ich vlastných zdrojov. A mnohé príklady sú predmetom diskusie. Sú to externality medzi členskými štátmi, ako napríklad e, ekologické dane, a potom druhá otázka je ako. Ako to robiť bez e, vytvárania e, deformácií. Neviem odpovedať na všetky otázky, ale na dve odpoviem, že e, vzhľadom na to, že niektoré z nich som nepreskúmal a každá z nich vyžaduje hĺbkovú analýzu, v niektorých prípadoch nemáme ani údaje, aby sme preskúmali, aký je ich možný dopad. No, Jedno je poplatok z digitálneho spoločného trhu a tiež je tu diskusia o možných rizikách deformácie. Ja som pracujem s niektorými kolegami a snažím sa zistiť, že či je možné navrhnúť taký, ktorý by zabranil také deformácii. No môžem vám povedať, že zatiaľ nemáme konečné stanovisko. No chcem e, začať s transparentnosťou. V súčasnosti nevieme, že kam napríklad e, kde sa napríklad zarába príjem z veľkých digitálnych platform. Nie je transparentnosť tam, odkiaľ pochádzajú príjmy z inzercie na veľkých digitálnych platformách a bez toho, aby sme to vedeli, nepoznáme možné e, účinky deformácie, nepoznáme odkiaľ pochádzajú príjmy a e, takéto aspekty. A potom CCB môže to použiť, aby napravil ten problém. No, Nemyslím si, že náprava tohto problému by e, mala byť závislá od e, CCTB. Ďalšia otázka sa týka nadzdanenia. Vy ste sa vám pýtali o tej otázke v súvislosti s nadzdanením. uvolenie ďalšej dodatočnej dane na podniky, či to nemá deformačný efekt. A ja som nepovedal, že to má byť len na cezhraničnú činnosť. Myslím si, že takáto príražka daňová by sa stiahovala na všetky firmy bez ohľadu na to, či majú cezhraničnú aktivitu alebo nie. No, ja som hovoril, že pokiaľ k tomu máme informácie, tak môžeme na úrovni rozdelenia príjmu za isté úlohy um, prideľovať tie príjmy časť z nich členským štátom a časť z nich Európskej únii. Takže Európska únia by disponovala len tou časťou činnosti, ktorá je cezhraničná, ale týkalo by sa to všetké ekonomické aktivity. Ale z hľadiska občana by um, viditeľnosť bola v tom, že to, čo ide Európskej únie, by bola tá ekonomická činnosť, ktorú umožňuje eh, vnútorný trh. Hm, druhá skupina otázok sa skôr týkala politickej povahy a bola o tom, ako presvedčiť členské štáty, aby súhlasili. Môj prvý argument hm, by bol taký, že sa snažíte zmeniť krátkodobé politické náklady na zmenu oproti dlhodobým politickým nákladom, pretože vlastne sa vyhnete tým vysokým transakčným nákladom, ktoré súvisia s e, VFR a rozpočtovými diskusiami. Ušetrili by sme si všetky tieto diskusie na samitoch a tiež by sa vyriešili tie interné politické náklady, pretože nie je jednoduché vyjednávať o VFR aj interne vnútri štátov, pretože politici to musia obhajiť aj na domácej pôde a vieme, že to je pomerne obťažné. Takže ako náhle sa presuneme k vlastným zdrojom, tak nám tieto politické náklady odpadnú, pretože už to nebudú priame výdavky z národného rozpočtu. Ja som strávil 3 roky v politike, takže viem, aké ťažké je zmeniť dlhodobé, pardon, krátkodobé politické náklady a zvážiť ich e, naproti tým dlhodobým politickým nákladom, takže to určite nebude ľahké presvedčiť členské štáty a vlády, Takže ako sa pokúsiť túto prekážku krátkodobých politických nákladov prekonať? Mnohí z vás e, to už naznačili a pri tom vyjednávaní môžeme argumentovať e, tými dlhodobými argumentmi a úľavami a úsporami. Ak sa podarí znížiť e, príspevky HND, to je tiež argument, ktorý nám pomôže obhajiť vlastné zdroje na domácej pôde, pretože alebo harmon, daňová harmonizácia v niektorých členských štátoch môže byť tiež argumentom za. Ak použijete niektoré vlastné zdroje pre boj s daňovými podvodmi, tak vám to môže umožniť napríklad ušetriť na DPH. Tým sa to opäť dá obájiť ako pozitívna vec, ktorá znižuje daňovú zaťaž občanov. Takto treba o tom uvažovať a takto si myslím, že by sme politicky mohli navrhnúť celý tento balíček. Je treba sa zamerať na jednotlivé súčasti a argumentovať v ich prospech ale myslím si, že z dlhodobého hľadiska údaj jasne ukazujú, že to je pre členské štáty a pre ich politikov výhodné. Profesor, no. Ďakujem vám, profesor, aj profesorovi Andorovi za eh, toto predstavenie a následné komentáre. Teraz eh, chcem prejsť k druhej eh, téme o daňovej harmonizácii a o zachytení mobilného daňového základu, základov. A tu chcem privítať Emanuela Mansona z komisie. Ona je v útvare pre eh, DG rozpočet eh, má na starosti eh, príjmovú politiku a kontrolu základov pre vlastné zdroje na základe DPH ona tam pracuje od roku 2003 a predtým ako pracovala v komisii, pracovala vo viacerých think tankoch, eh, medzi tým aj výskumné centrum eh, pre eh, sledovanie životnej úrovne. Tiež má titul PHD a tiež je zástupkynia komisie v pracovnej skupine pre vlastné zdroje v rade. Pani Maso, máte slovo. Merci beaucoup, monsieur Sherman. Ďakujem pekne, pán predseda. All of you Dobré dopoludne všetkým. Som veľmi rada, že mám možnosť prezentovať náš návrh a pokúsim sa vysvetliť eh, súvisť s našimi politikami a s radosťou vidím, že to bude mať dnes ľahké, pretože pre mňa toto, toto obecenstvo už to je oboznamené s touto témou. A, a myslím, že e, vám to môžem lepšie osvetliť, ale tiež podrobnejšie vysvetliť, e, prečo je dôležité zaviesť e, systém vlastných zdrojov a tiež sa snažiť e, predstaviť, čo chceme dosiahnuť a tiež urobiť priamu väzbu na každý vlastný zdroj, ktorý sme navrli a na ktorú politiku EÚ a prioritu EÚ sa snažia reagovať. Takže v prvom rade chcem e, istý čas hovoriť o tejto téme a povedať Prečo? To musíme reformovať. Teraz máme tri vlastné zdroje, ktoré financujú celkový rozpočet e, okolo 90%. Máme clá. Všetci vieme, že to je najstarší vlastný zdroj, ktorý sa týka e, hlavnej pôsobnosti EÚ e a to je obchodná politika. Potom máme vlastný zdroj na základe DPH, ktorý bol zavedený e, koncom 70. rokov v súvislosti s pokusom harmonizovať DPH e, v členských štátoch, e, čo prijela 6. smernica v 77. Potom máme vlastný zdroj z HNP, ktorý bol navrhnutý v 88 tento mal e, pôvodne e, mať malý podiel na príjmoch rozpočtu, ale e, ako viete, teraz financuje okolo 70% z rozpočtu. A to je problém, ktorý asi ako chápete, že všetko dobre funguje a vlastné zdroje veľmi úspešne poskytujú financovanie rozpočtu EÚ, pretože jeden z hlavných e, princípov e, rozpočtu je, že musí byť vyvážený. E, na rozdiel od národných rozpočtov nemôžeme byť v schodku a um, toto bol účel vlastného zdroja z HNP, kde máme um, pridelené uh, rozpočtové prostriedky a tiež uh, máme stanovené clá, ktoré sa môžu meniť a HNP majú poskytnúť zvyšok financovania. Preto tomu hovoríme vyvažujúci alebo reziduálny vlastný zdroj. Ale z toho dôvodu sme počuli isté hlasy, ktoré hovoria, že prečo chcete e, ho reformovať, dobre funguje. To je správne. Rozpočet e je vyvážený každý rok a každý rok e, členské štáty dostávajú rôzne sadzby na základe HNP aby e, sa rozpočet EU vyvážil. A to je tiež e, ťažkosť, e, preto je ťažké to reformovať. Ako tu oznelo ráno, posledný pokus vyvážiť systém vlastných zdrojov bol v 2011 a, a výsledkom nebol nový vlastný zdroj, ale vysoká pracovná skupina vysokej rovni pána Montio, ktorá bola spomenutá. A posledná reforma bola asi pred 30 rokmi a mali sme e, tri e, vlastné zdroje, ktoré sa ukázali e, úspešné a to vysvetľuje, prečo mm, je ťažké ich reformať. Toto bol vývoj v 2011, bol posledný pokus na reformu a potom sme zostavili tú skupinu na vysokej úrovni na základe odporúčaní Montyho správy a náš návrh 2018, ktorý čerpal zo záverov a odporúčaní tej správy. A aké sú odôvodnenia toho? Môžeme sa pozerať na vlastné zdroje rozpočtu EU z dvoch hľadisk. Poprvé, že je to stabilný a úspešný zdroj a je to e, dôkazom úspechu a môžete sa pýtať, prečo meniť to, čo dobre funguje. To je no, pravda. Zároveň sa meniť svet. E, musíme sa snažiť modernizovať stránku výdavkov s narastom tzv. výdavkov, narastu výdavkov verejných tvarov, s pridanou hodnotou, tiež e, narastajú klimatické výzvy a e, vnútorný trh, čo je kľúčová téma našej schôdze dnes, tiež má náklady na rozpočet a my sme vyčerpali isté peniaze na jeho vybudovanie a je to hlavný úspech EÚ, ale má svoje náklady. No, je aj prospešný a nedávno mm, boli zverejnené štúdie ekonomov, keď e, to porovnáme rádovo e, z obdobie 2001 a 2007, to bolo vypočítané e, na základe priemeru 0,9% z HNP, čo je príspevok menej ako 1%, ktorý je venovaný tomuto zdroju, ale keď podľa týchto ekonomických štúdí vnútorný trh z toho má prospech asi 6% HNP. Teda 5% eh, pre Nemecko, Francúzsko, 15% pre Luxembursko, 11% pre Slovensko a tak ďalej. A čo eh, nie je vnímané ako prospech, pretože sa to rozširuje, tieto pozitívne externality sú rozširované, ale tiež to je prospešné každý deň pre hospodárske subjekty, pre občanov aj podniky a toto sa e, nezohľadne v tzv. čistej bilanci alebo v príspevkoch do rozpočtu EÚ. To je tiež prvý bod, že prečo vlastne zdroj má byť reformovaný. V zásade je to tiež preto, aby sa to spojilo s prioritami EÚ a rozpočtom EÚ. Pani Jero spomenula ráno, že nikde na svete strana príjmov rozpočtu nezohráva úlohu. Teda by som to zrýchla. Dva piliery reformy boli zjednodušenie na jednej strane, zjednodušenie existujúcich vlastných zdrojov, pretože si môžeme predstaviť, že po 30 či 40 rokoch fungovania potrebujeme to skúmať a zlepšiť, čo možno zlepšiť. My sme navrhli e, postupne vypustiť e, rabaty e, paušálnou sumou. To samozrejme aj ďalej zlepšuje, pretože máme tu ešte pomerne zložitý systém rabatov, ktorý už spomínal pán Fernández dnes ráno. Čo sa týka ďalej diverzifikácie vlastných zdrojov, tam sme navrhli tri nové vlastné zdroje, ktoré sú využiť spojené s jednotným trhom, a klimatickými zmenami a obehovým hospodárstvom, ktoré sú jasnými prioritami Európskej únie. Ďalej, len aby som ešte ukázala, na tomto grafe môžete vidieť, že na pravej strane diverzifikujeme a tam poskytujeme zhruba 5-percenovými zdrojmi, čo znamená, že ten podiel by sa mal postupne zvyšovať a podiel GNI znižovať. Takže teraz aspoň stručne si revidujeme, e, čo sme sa snažili dosiahnuť v rámci nových e, vlastných zdrojov v rámci európskych politik. DPH. <clears throat> DPH je taká tá hlavná, ten hlavný bolehlav veľa členských štátov toto chce zrušiť, pretože je to vnímané ako príliš komplexné, nejasné, ne, e, e neprihľadné. Nám sa to ale páči, lebo to je spojené s jednotným trhom. Bolo to úspešné, zabezpečilo to stabilné a predvydateľné zdroje pre európsky rozpočet a zároveň e, je to tiež jeden z prvých vlastných zdrojov, ktoré sú spojené s fiskálnou harmonizáciou. Ale tento systém sa stal pomerne komplexným. Práve, ako to povedať, práve kvôli tomu, že tým celkovým cieľom bolo by čo najspravodlivejší. Aby som to porovnal, v niektorých federálnych krajinách sme mali e, zdieľanie e, výnosov z DPH, napríklad v Nemecku je zdieľanie výnosov z DPH, ale nie je tu žiaden komplexný výpočet. E, Prečo? Pretože tie e, dane sú rovnaké všade v rámci celej e, federácie. V Európskej únie ale si členské štáty dávajú vlastné sadzby DPH. Máme veľmi rozdielne sazby DPH, práve preto by sme museli počítať spoločný základ pre pre DPH, z ktorého by sa vypočítavala tie, táto DPH. A práve tieto výpočty by spustili tie najvážnejšie debaty o komplexnosti DPH. To, čo sme sa snažili spraviť, je zjednodušiť eh, výpočet základu dane pre DPH. Aby to bolo jednoduchšie, eh, ako to funguje, začíname s nejakým národným dokladom, národným národne vydaným dokladom a tam sa snažíme eliminovať všetky komplexné výpočty kompenzácie a korekcií, tak aby to bolo čo najbližšie k hlavnému textu smernice o DPH. Alebo táto smernica DPH by sa mala plne uplatňovať bez žiadnych výnimiek a bez žiadnych um, bez žiadnych um, okľúk. Takže by sme museli mať uniformné uplatňovanie smernice o DPH Ospravedlňujem sa, že to preklikávam späť na miesto dopredu. Takže toto to môžete vidieť, neviem, či to dobre vidíte. Máme, máte tu dva grafy, ktoré ukazujú tie hlavné kroky našich výpočtov. Keď sa pozriete na ten prvý napravo, tak tu porovnávame hrubé príjmy v národnom rozpočte a čisté príjmy, teda hrubé a čisté príjmy, ktoré sú vypočítavané podľa komisie a štát, členského štátu a komisie. Vidíte, že tu v zásade nie sú žiadne pomerne veľké rozdiely. Znamená to, že ak by sme sa zbavili tých korekcií, tak tu nebudeme nejaký veľký rozdiel vidieť a bude to obrovské zjednodušenie tak pre nás, ako aj pre členské štáty. Druhý graf naľavo, tam porovnávame priebežný základ s konečným základom E, tu členské štáty to veľmi dobre poznajú, lebo je to súčasť tých stanovisk a tých výkazov, ktoré dávajú komisii. Opäť, aby ste videli ten rozsah, máme tu zhruba 25 rôznych kompenzácií, ktoré e, sú vlastne jadrom kontrolných mechanizmov komisie. Sú tu isto obmedzené rozdiely. E, najprv tu vidíme to, že ak odstránime kompenzácie a korekcie, tak neovplyvníme integritu vlastného zdroja DPH, ale významným spôsobom zjednodušíme mieru kontroly. A to je naozaj veľmi dôležitý prvok. Druhý, a to je tiež dobrá správa, je to, že fiskálna harmonizácia v oblasti DPH je naozaj pomerne vysoká. A to je určite dobrá správa pre všetkých, lebo je to spojené s príbehom úspechu DPH. No a po tretie, zjednodušením, ktoré navrhujeme, tieto zdroje, ktoré tu vidíme, budú viesť tomu, že dokážeme zachovať integritu toho prepojenia medzi vlastnými zdrojmi a DPH. Aby sme zdali konkrétny príklad toho, ako to funguje Takže v tomto smere ide o čisté transponovanie smernice o DPH. To je iba hlavná ilustrácia tej hlavnej témy, ktorú máme pred sebou a to je harmonizácia fiskálneho, teda daňového základu a vypočítavania DPH. Tento návrh je súčasťou nášho prístupu už od roku 2018, teda hovoríme tu o spoločnom konsolidovanom daňovom základe právnických osôb zatiaľ tu nie je žiaden apetit, preto aby sme to posunuli vpred práve kvôli nedostatku napredovania na úrovni rady. Teraz je bolo predčasné to očakávať, ale celkovým východiskom by bolo to, že sa posúvame v tej línii, ktorú načrtol už ten prvý panel. A síce, že by sme sa opierali o tento návrh, ktorý je momentálne spustený komisiou, teda v roku 2016 bol spustený na novo. Snažili by sme sa pozrieť na proporčný konf- e, konsolidovaný zisk a ktorý bol vykázaný a zároveň vlastne bolo by to, opieralo by sa to o to, že keď sa pozrieme na veľké firmy, tie významnú časť svojho zisku získavajú za hranicami svojho domáceho trhu v iných členských štátoch. Takže v zásade treba povedať, že tu isté ekonomické rácio spájať e, otázku vlastných zdrojov e, s vnútorným trhom pri zdaňovaní firiem. Ďalej, tu máme dva zelené vlastné zdroje. Otázka nerecyklovaných plastov. To je opäť e, spojené s prioritami EÚ, pretože EÚ si vytýčila záväzné ciele v oblasti recyklácie pre plasty a pre ďalšie materiály. Tuto by sme vlastne dávali iba Eh, zbernú sádzbu alebo poplatok, ktorý by bol na úrovni 80 centov za kilogram nerecyklovaného plastu. Jeden z očakávaných pozitívnych výsledkov, ktorý by sme tu videli, by bol ten, že by sme vytvárali stimul pre členské štáty zlepšiť mieru recyklácie. A takisto je tu aj istá miera harmonizácie metodiky, ktorú používajú členské štáty, na ktoré pracujeme momentálne s členskými štátmi, tak aby sme zlepšili kvalitu štatistík. A takisto nás Takisto tu je veľký kus práce, ktorý urobili naši kolegovia z Eurostatu, aby sme poskytli usmernenie a podporu pre členské štáty v oblasti zlepšovania štatistických systémov, najmä v prípade výpočtu vlastných zdrojov. No a posledným je schéma obchodu s emisiami, ktorá už bola spomínaná. To je tiež veľmi úspešný príbeh európskej politiky, ktorá má riešiť problémy s klimatickými zmenami, tak aby sme dokázali internalizovať eh, sociálne náklady eh, skleníkových plynov, emisí zo skleníkových plynov. Momentálne tu máme celoeurópsky nástroj eh, s jednou cenou uhlíka pre všetkých aktérov, hospodárskych aktérov a máme tu jednu alebo dve spoločné aukčné platformy, ktoré plne plne funkčné. Takže práve tu sme e, vlastne navrhli ako keby e, zber 20 e, aukčných výnosov, ktoré by boli presunuté do európskeho rozpočtu. To by sa pre nás dalo veľmi ľahko mobilizovať, pretože aukčná platforma už existuje a v zásade aukčné výnosy na európskej úrovni sa zatiaľ vracajú do národných rozpočtov. Takže to je taký prvok, ktorý by mohol byť súčasťou európskych politík a tvorby e, pridanej hodnoty európskej. Toľko teda taká základná logika, také základné rácie k každému z vlastných zdrojov a teraz ešte pár porovnaní. Tento prvý graf nápravo nezamieravajte sa teraz na veľkosť európskeho rozpočtu, ale pozrite sa na to, že európsky rozpočet by nemal byť vnímaný ako eh, čosi izolované, alebo nemali by sme ho vnímať v izolácii. Vždy tu existuje isté prepojenie. Keď som pracovala eh, v Ekofine, tak sa hovorilo, že neexistuje nič, čo by bolo zdarma. A to je pravda. Netreba vidieť národný rozpočet, eh, európsky rozpočet izolovaný aj od eh, národných rozpočtov a individuálnych občanov. A tam vidíte, že keď sa pozrieme na federálne systémy, je to trošku podobné. V prípade národných a eh, federálnych štátov, EU je síce nie federácia, ale trochu podobné, vidíte, že väčšina príspevkov je financovaných sociálnymi príspevkami, daňou z fyzických osôb, daňou fyzických a právnických osôb a inými typmi daní Takže je tu e, istá konzistentnosť medzi národnou úrovňou a federálnou úrovňou. A to je práve to, na čo sa chceme pozrieť. Keď sa pozrieme na ten graf, ktorý je naľavo, tak tam môžete vidieť, že v rámci tej diverzifikácie vlastných zdrojov e, dostaneme väčšiu fiskálnu konzistentnosť a koherenciu medzi európskym rozpočtom a národnými rozpočtami práve vďaka e, pestrejšej štruktúre európskeho rozpočtu. Nie je to otázka rozpočtu, ale to je otázka toho, aby sme boli v súlade s národným hospodárskym rozvojom. aby sme konali v súlade s európskymi politikami a prioritami. Viete napríklad aj to, že TS sa ehm, líši podľa miery hospodárskeho rozvoja, podľa miery toho, ako sa jednotlivé ekonomiky rozvíjajú, aká rýchla je tranzícia smerom k čistým technikám, technológiám. Takže v tomto smere vieme, že diverzifikácia vlastných zdrojov je otázkou zakotvenia tej príjmovej stránky európskeho rozpočtu, voči iným parametrom, ktoré sú daňovom, e, daňovým základom e, pre národné hospodárstva. Toto je ale niečo, čo je veľmi silný signál, ktorý tu máme, lebo GNI tu je. A keď sa pozrieme na nové vlastné zdroje, keď sa pozrieme na zachovávanie DPH, to neznamená, že sa zbavíme GNI. Práve naopak. Vlastné zdroje EÚ e, sú dobre spravené dobre spravené v tom zmysle, že ako som už povedal na začiatku v úvode, ten rozpočet je vyvážený práve vďaka GNI. Takže si zachováme si túto reziduálnu úlohu GNI. Ako vidíte, keď eh, by sme to spravili spätne, spätným výpočtom, eh, vrátanie toho eh, koša vlastných zdrojov, to by bola tá malá červená čiarka, ktorá tam je. A následne by ste videli, že v realite ak by sme tu mali diverzifikáciu vlastných zdrojov od roku 2005, tak ten podiel GNI by bol nižší, skutočne, ale videli by ste aj to, že GNI ehm, by bolo oveľa cyklickejšie, pretože diverzifikácia vlastných zdrojov ehm, nadvezuje aj na cyklickosť eh, národných ekonomík, európskych priorít a tak ďalej. A to znamená, že to do istej miery posilňuje alebo maximalizuje zabudovanú solidaritu e, pri e, zdieľaní mechanizmov, e, ktoré zabezpečujú príjmy, že to my zachovávame, integritu tohto, tohto fungovania. A týmto by som to mohla uzavrieť, tým, že to nie je revolúcia, to, čo navrhujeme, je to modernizácia a v rámci, v rámci modernizácie viete um, príjmovú stránku európskeho rozpočtu eh, nastaviť tak, aby prispievala do rozpočtu, aby prispievala do európskych politík a zároveň, aby bola koherentnejšia s národnými hospodárstvami. Samozrejme, eh, počula, vypočula som si dnes ráno mnoho iných nápadov a myšlienok. Komisia vždy vyjadrovala svoju ochotu, pripravenosť eh, preskúmať akékoľvek nové alternatívy, ktoré by boli predložené na stôl, ale Myslím si, že všetci sa dokážeme zhodnúť na tom, že mať jeden alebo dva nových vlastných zdrojov by bol tiež významným krokom vpred, pretože ten posledný bol vlastne vytvorený v roku 1988. Ďakujem pekne. Thank you. Uh, now I give the floor to... Ďakujem pekne. Teraz pán Peter Paluš, ktorý je šéfom finančného odboru na stálom zastúpení Slovenskej republiky v Európskej únii a ktorý je zároveň členom ESC a EVG. Jeho portfólio zahrňa finančné služby a finančnú stabilitu, hospodárske záležitosti, dane, clá, európsky rozpočet, vrátanie viacročného finančného rámca, kohezných fondov a koordinácie štátnej pomoci je ehm, zastupujúcim námestníkom ministra financí na zasadnutiach skupiny Eurogrupa a je takisto ehm, pravidelným verejným rečníkom, ehm, prednášateľom, autorom viacerých publikácií, ktoré sa zameriavajú práve na oblasť finančných služieb. Pán Paluš, máte slovo, nech sa páči. Vážený pán predseda, vážení poslanci a poslankyne Európskeho parlamentu, vážení hostia, Dovolte mi poďakovať vám, pán predseda, za váš milý úvod. Rád by som štrukturoval svoje predstavenie, svoju prezentáciu do dvoch hlavných blokov. Tá prvá časť sa bude zameriavať e, najmä na pozíciu Európskej rady. Slovenská republika podľa môjho názoru e, ako, ako je postavená v rámci tej novej štruktúra, takisto ako prebieha harmonizácia fiskálnych politík. V druhej časti by som sa rád pozrel na štyri hlavné signály, ktoré sú podľa môjho názoru kľúčové preto, aby sme uspeli v tejto oblasti. Takže začneme tou celkovou pozíciou na našej strane, na strane rady. Ako pravdepodobne viete, rada je pomerne rozdelená, čo sa týka tejto témy. Je tu zhruba 7 členských štátov, ktoré sú otvorené diskusiám o možných nových vlastných zdrojoch. Niektoré členské štáty sú možno naklonené týmto smerom, ale zároveň musím povedať veľmi jednoznačne, že väčšina, väčšina členských štátov v Rade je prísne proti prípadnému zavádzaniu vlastných zdrojov a rozhodne dávajú väčšiu prednosť eh, príspevkom na báze GNI. Keď sa pozrieme na otázku fiskálnej harmonizácie, tak vidíme, že to, čo je prvé a veľmi dôležité, je pochopiť to, čo myslíme, alebo ako definujeme harmonizáciu eh, fiskálnych politík. Ak tá myšlienka v pozadí je zabezpečiť zmenu súčasného hlasovacieho systému z jednohlasnosti na kvalifikovanú väčšinu, alebo na väč- hlasovanie kvalifikovanou väčšinou, vrátane teda zapojenia Európskeho parlamentu, no tak v takom prípade by situácia na pôde rady nevyzerala slubne. Jasná väčšina by toto vnímala principiálne a hlavným dôvodom v pozadí je to, že sú tu E, strach, je tu strach z prípadnej straty daňovej suverenity a toto je naozaj veľmi úzko spojené s myšlienkou Európskej únie ako politické únie. Ja osobne tu naozaj v tejto oblasti na úrovni rady nevidím nejaký priestor pre posun, ale pravdepodobne, ako viete, predsednička komisie pani von der Leyen oznámila, že budú veľké konzultácie o tejto téme, o budúcnosti Európskej únie, ktoré majú začať čoskoro a majú skončí za dva roky počas eh, francúzského predsedníctva. Uvidíme, že kam sa dostaneme za tieto dva roky, ale eh, malo by to byť eh, až potom, ako bude dohoda o viacročnom finančnom rámci. Ale čo môžem povedať je to, že keď som tu bol, v Berlamonte, keď som sa myšiel, tak na Berlamonte bolo napísané, že EU strives for more, čiže Európska únia chce dosiahnuť viac. Takže um, nechajme e, si otvorenú mysel pre nové ambície politických lídrov a Berlamont. Ale, a teraz sa vrátim k tej myšlienke fiskálnej harmonizácie a k tým myslíme to, že tu bude možnosť v niektorých oblastiach zdaňovania, ktoré momentálne nie sú pokryté. tak to sú návrhy, ktoré sú momentálne prerokovávané v rade. A musím spomenúť, že počas posledného politického cyklu, počas posledných 4 rokov, sme e, uzavreli, teda sme sa zhodli na viac ako 30 legislatívnych návrhov v oblasti daní. A to je naozaj pomerne veľký úspech to je o mnoho viac, než sme sa zhodli v minulosti na 50 stretnutiach. Takže teraz treba povedať, že v tomto smere je ten, ten vývoj pomerne pozitívny a jasne preukazuje, že systém hlasovania jednohlasnosťou funguje adekvátnym spôsobom aj v prípade daňových otázok. Po druhé, keď hovoríme o pozícii mojej krajiny, sme medzi tými siedmimi členskými štátmi, ktoré sú otvorené e, diskusiám o vlastných zdrojoch, najmä v oblasti životného prostredia. Hlavný dôvod, prečo si myslíme, že je dôležité, aby sme zaviedli nové vlastné zdroje, je potreba diverzifikácie a takisto aj potreba stabilizácie týchto zdrojov. A myslím si, že v tomto smere to bolo naozaj veľmi dobre vysvetlené práve profesorom Andorom a preto sa nebudem k tomuto znovu vracať. Vidíme to najmä v oblasti životného prostredia. Je tam eh, čoraz eh, jasnejší konsenzus eh, takmer vo všetkých členských štátoch a tiež tam panuje konsenzus aj v spoločnosti, že je treba s tým niečo urobiť urobiť e, toho mnoho viac v boji proti klimatickým zmenám a v snahe zachrániť naše životné prostredie a to je vynikajúca príležitosť využiť práve dane na dosiahnutie tohto. Ja ako ekonóm môžem povedať, že dane sú najefektívnejší spôsob, ako zmeniť správanie ľudí, podnikov a podobne. Teda túto príležitosť by sme nemali premeškať, e, zaviesť tieto dane na európskej úrovni. Emanuel už spomenula niektoré príklady a ja s ňou plne súhlasím, že napríklad ten nerecyklovaný e, plastový druh obalov aby tiež e, mal byť súčasťou týchto možností, alebo uhlíková daň na hranice, alebo dokonca aj ETS, alebo rozšírenie ETS ako súčasť e, toho konečného balíčka. To by som si vedel predstaviť, že by to mohlo byť súčasťou riešenia. Čo sa týka harmonizácie daňových systémov, u nás doma je k tomu dosť opatrný prístup. Sme proti e, zmene hlasovacieho postupu. Je treba si uvedomiť, že dane e, prinášajú víťazov aj porazených. Aj v členských štátoch sú um, odlišnosti. Ak by sa zmenil postup, znamenalo by to, že menšie členské štáty budú vystavené na milosť a nemilosť veľkým členským štátom. Ale keď sa bavíme o harmonizácii daní, teda to je jeden zo sektorov ekonomiky, ktorý nie je zatiaľ pokrytý, o tom môžeme hovoriť už som spomenul niekoľko príkladov, e, e, ktoré sa týkajú životného prostredia, ale myslím, že vo všeobecnosti v oblasti nepriamého zdaňovania tam sa to môže využiť na celé európske dane ako zdroj príjmov do rozpočtu. by som ešte doplnil e, niekoľko ďalších príkladov, niekto tu spomenul daň z finančných transakcií alebo aj digitálna daň, Niekedy sa to nazýva aj daňou GAFA. Teda pôvodne išlo o zdaňovanie obratu. Je to vlastne forma nepriamej dane ako jednu zo zdrojov príjmu do rozpočtu. Môj osobný názor je taký, že nové vlastné zdroje budú rozhodne prínosné pre Európu. Som o tom presvedčený. Ten najvýznamnejší dôvod je v tom, že tak ako to už dnes viackrát tu zaznelo, my sa zameriavame v rozpočte len na výdavky, nevyužívame dostatočne stránku príjmov, aby sme trošku e, usmernili správanie našich občanov, spotrebiteľov aj podnikov. A to je podľa mňa premeškaná príležitosť Môžem uviesť ako príklad e, aj daň z e, leteckej dopravy. To je ďalšia možnosť e, celoeurópskej dane, aj to by mohla byť zdrojom príjmov do rozpočtu. Ak by sme niečo takéto zaviedli, ak by to prispievalo do rozpočtu, myslím, že by to prispelo k nášmu hlavnému cieľu a síce presvedčiť ľudí, aby cestovali inými ekologickejšími dopravnými prostriedkami a aby sa celkovo znížili emisie CO2, čo je vlastne našou hlavnou prioritou v rámci politiky EU. Spomeniem ešte dva aspekty, ktoré sú e, dôležité. Ak by sme e, dosiahli teda zavedenie takéto dane z leteckej dopravy, e, tak by to bolo relatívne ľahko priechodné. Sú totiž krajiny ako napríklad Slovensko, ktoré využívajú do veľkej miery letisko v inej členskej krajine. Pre nás by bolo ťažké nejako e, to e, zargumentovať aj na jednotlivo členské štáty, e, prečo by naši občania mali platiť za letisko v inom členskom štáte. Ehm, teda bolo by hodné, keby sa to tak nejako zoskupilo. Sú však aj iné krajiny, Malta alebo Cyprus, ktoré sú o mnoho viac odkázané na leteckú dopravu ako iné krajiny aj v ich prípade, keby sa to takto rozpočítalo rovnomerne na všetkých eh, v rámci princípu solidarity prostredstvom rozpočtu EÚ, tým pádom by bolo ľahšie presvedčiť členské štáty, aby podporili túto myšlienku. Čo sa týka eh, fiskálnej harmonizácie, ja chápem argumenty, ktoré uvádzajú zástancovia aktuálneho stavu. A ako ekonóm vnímam aj isté prínosy v tom konkurenčnom prostredí medzi krajinami. V našej krajine e, však momentálne nevyužívame túto komparatívnu výhodu, konkurenčnú výhodu, ktorú máme v danej oblasti. Teraz druhá časť, druhý blok mojej prezentácie. Uvedieme štyri hlavné body, ktoré podľa mňa nám pomôžu dopracovať sa k úspechu vo veci vlastných zdrojov. Spomeniem aj otázky, ktoré tu padli v dnešnom verejnom vypočutí. Teda poprvé, predovšetkým, mali by vzniknúť vlastné zdroje? Podľa mňa áno. Tie vlastné zdroje sú užitočné a naliehavo potrebné ďalej. Po druhé, mal by sa pristúpiť k e, rozsiahlej fiskálnej harmonizácii? Podľa mňa nie to sa nedá dosiahnuť bez toho, aby sa z únie stala skutočná politická únia, čo v aktuálnom politickom prostredí nie je reálne ani v najbližšom desaťročí. A pravdepodobne by si to vyžadovalo aj e, zmenu aktuálneho zmýšľania celkovo. Ďalej po tretie, mali by sa zajistiť synergie, to je vlastne názve dnešného vypočutia, medzi týmito dvoma témami E, podľa mňa nie. Ak by sa prepojili tieto dve oblasti, mohlo by to podľa mňa byť dokonca kontraproduktívne. Mohlo by to podkopať naše úsilie e, presadzovanie vlastných zdrojov. Chcem vás vlastne poprosiť touto cestou, aby sme nevyužívali vlastné zdroje ako nástroj pre ďalšiu fiskálnu harmonizáciu. A ešte v neposlednom rade ja myslím, že to je veľmi dôležité a síce postoj občanov k tejto veci, teda otázka legitimnosti. Nemali by sme zabúdať na postoj bežného občana. Populistické hnutia totiž v celej Európe by tým získali novú zbráne, tým, že Európa im takto kradne daňovú zvrchovanosť. Ak by som to mal zhrnúť, ak chceme teda uspieť, Nemali by sme prepájať diskusiu o vlastných zdrojoch s harmonizáciou fiskálnej politiky a nemali by sme to napájať ani s objemom rozpočtu EÚ, s celkovým objemom. Tie nové vlastné zdroje by mali nahradiť podľa mňa príjmy z hrubého národného dôchodku neznižovať, ani nezvyšovať aktuálny objem a nezaťažovať daňovo občanov. Teda úprimne povedané, tie nové vlastné zdroje sú príliš dôležité na to, aby sme využívali ako e, nejakú zastierku na presadenie iných politických cieľov. Podľa mňa, a na toto by sme mali pamätať, podľa mňa môžeme dosiahnuť o mnoho viac s tými istými sumami, ktoré sú e, tak či tak vždy obmedzené, dokonca aj v týchto ekonomicky relatívne dobrých časoch, e, tak či tak sú prostriedky obmedzené Mali by sme to využiť efektívne aj na stránke príjmov do rozpočtu. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Paluš. Teraz otázky a vyjadrenia od poslancov pána Andresen. Ďakujem. Chcel by som sa opýtať, Poprosíme mikrofón pre rečníka. Um, your, mic? Your mic. Your mic. Sorry, I'm talking so loud that I didn't even... Prepačte, hovorím tak nahlas, ani som sa neuvedomil, že sa mi vypol mikrofón. Chcem sa teda opýtať eh, na tú dáňa z uhlíka, na hraniciach, nie k obsahu, ale skôr časovému rámcu, pretože ja mám také informácie, že sa tento návrh objaví v roku 2021 a teraz sa o, o tom už dosť intenzívne diskutuje. E, predsednička komisie, pani von der Leyen, uviedla dosť silné argumenty na túto tému vo verejnej e, sfére. My ako zelení v tomto podporujeme a aj jej strana v Nemecku však už bojuje proti. Chcem sa opýtať, či rok 2021 nebude prineskoro, pretože už teraz e, rokujeme v viacročnom finančnom rámci a ak chceme dosiahnuť pokrok v týchto rokovaniach, ak chceme naozaj e, uplatniť túto daň z uhlíka na hranici v praxi, musíme konať o mnoho rýchlejšie nie až predkladať návrh v roku 2021. Teda chcem sa opýtať naskôr, ak teda ten časový rámec je taký, ako som popísal, myslíte si, že sa objaví niečo až v roku 2021, alebo sa objaví niečo konkrétne už aj predtým? My by sme to eh, o mnoho radšej napojili časovo na rokovanie o VFR. Ďakujem. Len eh, také všeobecné upozornenie Tlmočníci budú k dispozícii do 12.10. Môžeme pokračovať aj potom, ale potom už bez tlmočenia. Pani Aji, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem aj našim hosťom za ich vyjadrenia. Mám jednu poznámku um, a potom otázku na každého. Tá poznámka. Spomenuli ste prínos vnútorného trhu pre členské štáty. Je mi ľúto, že ak som to správne pochopila, po príchode do Európskeho parlamentu akoby my musíme žiadať informácie od Európskej komisie. Sú to informácie, ktoré sú strategické možno a ktoré sú vlastne vo vašom záujme. Ide o informácie o prínose vnútorného trhu. My sme ich dostali až ku koncu minulého roka, pretože sa objavil článok niekde vo významnom e, nemeckom denníku a ten nahneval pána Oettingera. Vďaka tomu sme získali tieto informácie, ktoré sú kľúčové a ktoré, opakujem, vám vlastne slúžia na splnenie vášho cieľa, takisto aj nášho. Teda, ak by sme mali možno viac informácií, pretože tieto informácie máte k dispozícii vy. Vy máte k dispozícii štatistiky, čo sa týka prieskumov o náladách občanov, vnímaní európskych politík. Myslím, že by to bolo prínosnejšie, ak by ste sa o ne podelili aj s nami. V týchto témach totiž sa zhodujeme predsa v našom prístupe. Toľko teda poznámka. A teraz e, moja otázka. E, spomenuli ste zjednodušenie e, príjmov z DPH. Chcem sa opýtať, ako komisia chce reagovať na pozíciu, ktorú e, vyslovili členské štáty v rade a síce e, za myšlienku, aby sa zrušili príjmy z DPH. To nás znepokojuje tu v parlamente, pretože by sa nemali e, rušiť už získané práva. Ale chcem sa pýtať, či máte nejaké náhradné riešenie, niečo, čo by nahradilo E, zrušenie príjmov z DPH, ak by teda k tomu došlo. Toľko teda na vás, e, pani e, Manso, pán Palúš, vy ste súčasťou tej mašinérie v rade. My sa snažíme presvedčiť členské štáty v rade, aby sme sa posunuli ďalej v otázke vlastných zdrojov. Čo podľa vás by nám pomohlo presvedčiť vašich kolegov, tie krajiny, ktoré sa e, s nevolou stávajú k tejto myšlienke, čo podľa vás by mohol parlament urobiť, aby ich presvedčil eh, aj čo sa týka samotnej myšlienky, aj časového rámca? Ďakujem obidvom. Ďakujeme, pán Fernández. Ďakujem. Ja si dovolím protirečiť svojej spravodajkyni. Nedávajte nám argumenty, ktoré sa dajú využiť eh, voči rade, pretože rada nás sleduje a ona potom rada zmení svoju argumentáciu a potom si nájde taktiku, ako tieto argumenty e, e, vyvážiť. Nie, nie, e, radšej nám to poveste medzi štyrmi očami. Samozrejme, žartujem. Veľmi si ceníme takúto otvorenú diskusiu. Ja súhlasím so svojou kolegyňou spravodajkyňou aj čo sa týka otázky DPH. Ako je možné, že sú členské štáty, ktoré to chcú zrušiť? Ja to nechápem. Veď DPH to je zdroj príjmov v Európskej únie, ktorý je dôležitý pre vnútorný trh. Vychádza to vlastne zo samotnej podstaty vnútorného trhu. A vlastne táto daň pomáha predchádzať daňovým podvodom, vyhybaniu sa daňovej povinnosti, daňovým únikom. Nechápem, prečo členské štáty si želajú zrušenie tejto dane. Znamenalo by to, že vlastne tým nepriamo podporujú práve podvody, daňové úniky a vyhovanie sa daňové povinnosti. Čo je za tým, aká logika? Ďalšia vec, ďalší rozpor. Členské štáty nechcú zrušiť e, e, tie úľavy, rabaty a rabaty z rabatov, to predsa nie je spôsob, akým sa dopracovať k transparentnosti. Ďalšia otázka. Tá je tak trošku provokačná. Komisia. Komisia bráni vlastné zdroje tak ako parlament. Ale ak ich naozaj bráni, tak eh, to tak možno celkom nie, pretože to nevidíme v návrhu. Komisia musí podporovať parlament tejto veci. Vždy sa hovorí o ambíciách. Ja si nemyslím, že by sme mali hovoriť o ambíciách. Ide o to úplne minimum. A potom otázka na vás obidvoch. Otázka časového rámca. Vieme veľmi dobre, že diskusie súvisiace s jednomyselnosťou, jednohlasnosťou v rade Celé to vyžaduje e, istý čas, ale my predsa potrebujeme VFR, ktorý začne fungovať od budúceho roka. A trváme na tom, že buď sa presadí reforma systému vlastných zdrojov, buď sa teda vytvoria vlastné zdroje, alebo sa vôbec nedopracujeme k VFR. Bude sa rada ochotná ponáhľať? Pomôže v tomto aj komisia? Ďakujem. Ďakujeme, pani Markes. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa aj ja poďakovať obom našim hosťom. Žiaľ, nemohla som si vypočuť celú prvú prezentáciu. Ani som ho nerozumela. Čo sa týka toho časového rámca, chcem sa opýtať veľmi konkrétne. Včera Pán komisár Johannes Hahn tu z tohto miesta nám povedal, e, že v otázke vlastných zdrojov komisia má viacero nápadov. To sú jeho slova, nie moje. Teda vy zastupujete oddelenie vlastných zdrojov. Chcem sa opýtať, o akých vlastných zdrojoch komisia uvažuje, aké chce predlžiť návrhy, legislatívne návrhy v tomto smere. Ďakujem. Ďakujeme. Nech sa páči. Pani eh, Monsinej, ako prvá môžete odpovedať. Ďakujem eh, k tej prezentácii. Je mi ľúto, ak ste všetko nepochopili, neporozumeli. Je vždy ťažké. Nepovedala by som, že to dokazuje zložitosť systému. Ja som chcela dokázať, že systém môže fungovať jednoducho, ale uvedomujem si, že niekedy je ťažké komunikovať jednoducho o otázke vlastných zdrojov. Možno by som sa vyjadrila postupne k tomu, na čo ste sa pýtali. Najskôr teda e, tá danie z uhlíka na hraniciach. Naše generálne riaditeľstva aktuálne pracujú. E, pani von der Leyen to spomenula aj v ekologickom dohovore, zatiaľ ešte priskoro hovoriť o tom, čo to bude obsahovať. A to znamená verejné konzultácie a hodnotenie dopadu a tak ďalej. Teda je to pre nás e, trošku prískoro povedať, že v akej forme e, sa to bude robiť. Myslím, že vaša otázka, myslel som, že vaša otázka bola skôr o načasovaní, ale k tomu je pravda, že cieľom je, aby sa zabezpečila dohoda čo najskôr a je to ešte prískoro povedať, ale nič nám e, nezobráni e, prijať nový vlastný zdroj počas e, priebehu VFF, VFR, ale samozrejme, ak to bude viazané na ETS, ako sa uviedlo dnes ráno, tak je to trošku technicky ľahšie, technicky v tom zmysle, že ak eh, budeme úspešní v ETS, eh, tak eh, no to, toto by sme mohli zohľadňovať. Teraz sa vyjadrím k príjmom z DPH. My poznáme pozíciu väčšiny členských štátov. Neviem, či je to môj optimizmus, vyžaduje si to optimizmus, keď pracujete na vlastných zdrojoch, ale my sme z diskusí na technické úrovni pochopili, že tá Prvá voľba v väčšine členských štátov je zrušiť e, DPH, ale viaceré krajiny sa vyjadrili, že majú otvorený prístup k nejakým metodám zjednodušenia, ktoré sme im navrhli, pretože naozaj, e, e, keď sa hovorilo o návrhoch, nechcela som to popisovať podrobne, prednesli sme prezentáciu v máji a to nebolo prijaté úplne značením v niektorých prípadoch členských štátov. Niektoré členské štáty teda vyslovili isté obavy, preto sme navrhli inú metódu zjednodušenia. Takáto je teda aktuálna situácia. To nás eh, viac menej uspokojilo. Predsa len jedna z dvoch možností bola taká, že e, boli ju všetky členské štáty ochotné zvážiť. Vieme, že v niektorých e, člen, prípadoch členských štátov je to naozaj červená línia, za ktorú nie sú ochotné zájsť. Teda predpokladám, že to bude musieť byť súčasťou rokovania v rade. Zatiaľ by som povedala, že nemáme e, nejakú konkrétnu taktiku. Považujeme tento zdroj za akýsi historický. Je to vlastne úspech aj jedným aj druhým smerom my sme tieto vlastné zdroje vlastne vytvorili na základe vnútorného trhu, ale práve preto, že sú vlastné zdroje, tak prispeli aj k úspechu harmonizácie vo fiskálnej oblasti. Mm, teda veríme, že aj vďaka metódam, ktoré sme navrhli, sa nám podarí zmeniť e, pozície e, niektorých členských štátov. Non, parce que j'ai du mal aussi, et je ne devrais pas le dire, à trouver mes mots aussi. Euh. Ten jednotný trh, neviem, ako sa presne nazýva vo francúzštine, eh, anterior, interne, na tom nie je celkom eh, jednota. Čo sa týka technických diskusí, my ich pozorne sledujeme, sme k dispozícii, sme ochotní byť ich súčasťou. V posledných mesiacoch eh, sme E, na požiadanie e, pracovnej skupiny, ktoré sa zúčastňujeme, e, vždy boli k dispozícii. Sme ochotní nadalej túto úlohu zohrávať, pokiaľ to bude záujem. Pán Hán naozaj povedal, že máme k tomu viacero nápadov. Ja ako vedúca oddelenia mám za úlohu zajistiť, aby naši pracovníci pracovali na všetkých možných variantách. Nebudem teda mm, upresňovať, e, na čo sa zameriame v našich návrhoch. A to vlastne dokazuje, prečo musíme byť optimisti. Isté, že e, zvažujeme všetky tie návrhy, ktoré sú uvedené aj v kontexte ekologického dohovoru, teda rozšírenie systému ETS, e, ďalej mechanizmus prispôsobenia cenu hlíka na hranici, ďalej daň jednotného trhu, ďalej daň z finančných transakcií, digitálna daň. Toto sú všetko viac menej eh, možnosti, z ktorých eh, eh, sa snažíme niečo urobiť na technickej rovni, ako spracovať. Pričom počúvame hlasy, ktoré zaznievajú z rôznych strán. Ďakujeme pekne, pán páluš. Thank you, Mr. Chairman. And I would also Ďakujem, pán predseda. Aj ja chcem využiť tú príležitosť a poďakovať sa spolu s pravodajcom. O, za, za tú prácu na tejto veľmi dôležitej téme a tá je dôležitá pre celú EÚ. Mám isté krátke pripomienky k e, tej e, úprave, hraničnej uhlíkovej úprave. Máme podobné stanovisko ako parlament a narastá počet členských štátov, ktorí e, chcú otvorene toto diskutovať. Ich počet v rade narastá a tiež sa čoskoro bude môcť v tomto pohnúť k príspevku na základe DPH. Niektoré čínske štáty si myslia, že to je príliš zložité a už to vysvetlil Manuel. A najdôležitejšia pripomienka to bola otázka, ktorú predniesol Valery. Predniesol Valery. To je otázka, ako presvedčiť e, členské štáty, ktoré dosť pevne stoja e, na svojej pozícii, čo sa týka vlastných zdrojov. Myslím, že profesor Maduro spomenul otázku politických nákladov, krátkodobých politických nákladov a to musíme pamätať na to, že tieto budú znašať na úrovni národných vlád. Po druhé, čo je najväčšia obava národných vlád, to je samozrejme strata kontroly nad daňovou politikou, teda kontroly eh, rozpočtu EÚ a jeho veľkosti. A myslím, že toto je eh, dobre známe. No, ja by som rád vedel. A to môžem eh, položiť ako otvorenú otázku vám mm, cteným poslancom, že ak cieľ, čo sa týka možných nových vlastných zdrojov je naozaj stabilizovať rozpočet EÚ a e, diverzifikovať zdroj EU e rozpočtu a lepšie nastaviť e, politike EU na strane príjmov, alebo či je niečo za tým, alebo či je myšlienka za novým vlastným zdrojom zvýšiť e, objem rozpočtu a dosiahnuť väčšiu daňovú harmonizáciu. To je moja otázka. Ak e, odpoveď za tým je, že chcú sa pohnúť na úrovni príjmov s cieľom tvoriť politiku EÚ, tak myslím, že môžeme byť úspešní. Uh, Ďakujem. Tým sa dostávame ku koncu toho zaujímavého uh, stretnutia. Ďakujem na záver. Chcem sa poďakovať expertom za pripomienky, ktoré nám uviedli. Samozrejme aj poslancom za ich uh, príspevok do tejto diskusie a Myslím, že máme veľa cenných argumentov vo viacerých smeroch a dúfam, že výsledok eh, toho bude, že budem môcť mať eh, plodnejšiu diskusiu o tom, kam sa obrať eh, v oblasti rozpočtu a všetkom, čo s tým súvisí.